Good morning, dear colleagues. We start our meeting. I hope every... Dobré ráno, začneme schôdzu. Dúfam, že všetci sú pripravení, že majú za sebou príjemnú dovolenku a že sa nevedia dočkať, ako sa pustíme do práce na túto jeseň. Prvý bod, schválenie programu schôdze. Ak nie sú námietky, môžeme prijať návrh programu bez zmien. Nevidím žiadne námietky, preto považujeme program za schválený. Ďalej oznámenia. Termín na predkladanie pozmeňujúcich návrhov, pokiaľ ide o nariadenie, ktoré sa týka článku 290 291 zmluvy, ktoré sa týkajú regulačného procesu alebo postupu s dohľadom, pokiaľ ide o toto nariadenie, tak pozmeňujúce návrhy boli e, spravodajcom včera 30. augusta postupené výboru Envy, tak ako požiadali niektoré skupiny a termín predkladania je otvorený. Pozmeňujúce návrhy budú predmetom hlasovania na Envy a potom budú pripojené k listu, ktorý bude zasielaný na predsedu Jury list bude prispôsobený výsledku hlasovania a tým pádom časový rámec bude nasledovný. Termín predkladania pozmeňujúcich návrhov na ENVI 6. september 11 hodín, hlasovanie na ENVI 28. september a lehota na predkladanie pozmeňujúcich návrhov vo výbore Júri ešte zatiaľ nebola stanovená, oznámená. Ďalšie oznámenie, zrušenie povednejšej časti schôdze Envy 7. septembra Návrh programu schôdze ranej časti bude odoslaný čo najskôr. Zmeny v zložení sekretariatu Envy. Jos Verflut, ktorý pracoval viac ako 10 rokov na Envy sekretariáte, pôjde do dôchodku k 1. septembru po viac ako 40 rokoch fungovania ako zamestnanie z EP. V mene výboru by som sa rád poďakoval za jeho prácu a za jeho dosiahnuté výsledky pri podpore práce Európskeho parlamentu počas všetkých rokov a chcem mu popriať veľa šťastia. Stav tlmočenia, alebo teda tlmočenie k dispozícii v 20 jazykoch s výnimkou estončiny, litovčiny, malčiny a gelštiny. Elektronická schôdza schôdza, tak ako zvyčajne podklady pre schôdzu sú k dispozícii elektronicky a samotná schôdza je tiež eh, streamovaná na webe. Ďalej odporúčania koordinátorov z 11. júla. Odporúčania koordinátorov boli rozdané v elektronickej forme. Ak nie sú žiadne námietky, tak môžeme ich považovať za schválené. Ďalší bod programu sa týka námietky e, v zmysle alebo podľa článku 105 výrobky určené ako celková náhrada stravy, kde sú spolu spravodajkyne Julie Gerling a Anny Schreier-Pierik. Najskôr dám slovo pani Gerlingovej, nech sa páči. Ďakujem pekne. Chcela by som len povedať, že som sa zaoberala touto záležitosťou aj počas predchádzajúceho funkčného obdobia pod spravodajstvom pána Rísa, pani Rís. A bola to problematika, ktorá vyvolala značnú diskusiu v tom čase, keď sme sa zaoberali nariadením patričným. Niektoré veci, ktoré sa uberajú rôznymi smermi v rôznych členských štátoch, Jedna z vecí, ktoré sa riešia na úrovni 28 členských štátov, súvisia aj s tým, že je tu úplne iná tradícia, úplne iný spôsob, ako pristupujú k týmto záležitostiam, že je tu celá škála prístupov k nízkokalorickým typom stravy alebo dietám. E, spomínam si, že jeden z členských štátov tam bol problém nájsť riešenie v rámci základného aktu a presunulo sa to na riešenie v rámci mytológie. Teraz sme našli riešenie, kde sme opäť dali túto problematiku do popredia. E, viem, že niektorým poslancom sa to bude zdať troška také ťarbavé a komplikované, hlavne ak e, sa opäť budú musieť stať súčasťou diskusí, ktoré prebiehali už, myslím, pred 4 rokmi. Čiže ospravedlňujem sa, ak e, opäť predkladám niečo, čo už mnohí ľudia radšej by zabudli, ale my sme o tom eh, diskutovali vtedy a nediskutovali sme to dostatočne. Vedeli sme, že sa objavia ešte niektoré veci a tie chcem teraz spomenúť. Najskôr chcem povedať, že vždy som podporovala takéto produkty za účelom straty hmotnosti sú bezpečné, účinné a mnohí občania eh, sa trápia z dôvodu nadváhy a obezity. Snažia sa teda schudnúť a zlepšiť tak svoj zdravotný stav. E, nikto ale netvrdí, že toto je spôsob, ako by mali všetci e, ísť e, k bytku hmotnosti, ale je to istý spôsob, ako schudnúť hlavne pre tých, ktorí majú už pokročilú obezitu. A bolo veľa ľudí, ktorí povedali, že tieto výrobky zafungovali u nich a že schudli a že zlepšili si tak svoje vyhliadky životné v časoch obezity a súvisiacich e, stavov, ako je e, diabetes, e, cukrovka, tak to výrazne šponuje aj rozpočty členských štátov, ako to ovplyvňuje to aj produktivitu na pracovnom mieste. Mali by sme podporovať rôzne nástroje, ako zvrátiť takýto nepriaznivý trend. 52% dospelej populácie EÚ trpí nadváhou a v niektorých krajinách až 70 a v mojej krajine sú tie ukazovatele skôr najhoršie a obezita dospelých e, pohltí asi 7 celkového rozpočtu EÚ. To je obrovská časť peňazí, ktoré investujeme do zdravotnej starostlivosti. Ak e, chceme, ak by sme to teda riešili efektívnejším spôsobom, tak tieto prostriedky by sa uvenili na iné, iné veci. E, prijali sme nejaké štandardy, ktoré sa týkajú takýchto typov produktov, ktoré sú bezpečné a efektívne. Pokiaľ viem, tak nie sú tu príklady ľudí, ktorí by zaznamenali nejaké veľmi nepriaznivé zdravotné účinky, ke, keď sa uberajú cestou takýchto diet. E, niekde sa hovorí sem to, o, o nejakých prípadoch vyhľadovania alebo nejakých poruch trávenia, ale nie je dokázaná nejaká kauzálna väzba, kauzálne prepojenie medzi touto dietou a týmito stavmi. Pokiaľ viem, komisia mala pocit, že v rámci takéhoto preskúmania treba priniesť aktuálne informácie a EFSA tak spravila a konštatovala, že TDR produkty by mali byť revidované, či inými slovami EFSA rozhodla, že by sme mali sa odkloniť od globálneho globálnych štandardov v rámci kódexu. Nespochybňujem tieto informácie, ale chcem zopakovať eh, rozdiel medzi posúdením rizika a riadením rizika, pričom to druhé, riadenie rizika by malo zohľadňovať skutočnú situáciu v skutočnom svete a prísť so spôsobom, ako lepšie reflektovať realitu. EFSU sme nežiadali, aby eh, hovorilo o veci, ako by mali produkty byť zložené, alebo ako by eh, mali chutiť. A to sú veci, ktoré sú na rozhodnutí komisie. Ako každý, ktorý prišiel do kontaktu s EFSou eh, z nás, tak vie, že veci berú veľmi vážne, že sú veľmi rigorózni, dôslední, ale zároveň veľmi vážne berú aj tie parametre, ktoré sú im zadané. Čiže oni sa pohybujú len v rámci toho úzkeho zadania. A v takomto prípade, opakujem, to zadanie nebolo riešiť otázku vzhľadu, ako by to bolo stráviteľné, takýto produkt, ako by chutil, ako použiteľný. Ich sme sa nepýtali na použiteľnosť alebo na nejakú priateľnosť toho, toho produktu alebo výrobku. E, ich úlohou bolo posúdiť len tú nutrič, nutričný obsah. A na základe tohoto prišli s návrhmi na zmenu nutričného obsahu a tí, ktorí vyrábajú a nakoniec aj používajú tento produkt, oni konštatovali, že takýto typ produktu je potom nestraviteľný, pretože EFSA vylúčila použitie niektorých ingrediencií a tým pádom takmer znemožnila ich výrobu takýchto teda produktov. Vlastne by sa mohlo stať, že takéto výrobky budú, no, vypadnú teda z trhu z dôvodu takejto zmeny. Preto namietam návrh, takýto návrh, pretože myslím si, že nezohľadňuje tie dôsledky v reálnom svete, pokiaľ ide o takéto zmeny. Opäť ja nenamietam tým vedeckým poznatkom a názorom, pokiaľ ide o zloženie a nutričný obsah, ale treba byť pragmatický, pokiaľ ide o použitie takýchto produktov. A krátke vysvetlenie znie, že to zloženie spôsobuje, že tie produkty sú Nestraviteľné, že, sú, že tá chudie nie je vyhovujúca, oveľa rýchlejšie sa budú kaziť, eh, nebudú mať takú trvanlivosť, bude oveľa nákladnejšia ich výroba. A tie zmeny nie sú obrovské, pokiaľ ide nutričné zloženie, ale každopádne vedú k takýmto dôsledkom. My stojíme teda pred otázkou, či chceme viacej eh, ľudí s nadváhou alebo obezných, aby používali týchto, tieto produkty, alebo znížime ich atraktívnosť a tým pádom nebude ich toľko ľudí používať. Bez takýchto produktov skôr e, ľudia pôjdu cestou takých diet, ktoré si sami zvolia, ktoré e, nemusia byť šťastnou voľbou z pohľadu nutričnej hodnoty. E, videli sme na internete, aké sú rôzne návody. Zjedzte jedno, jeden grapefruit denne a do konca týždňa nakoniec zjete 10 grapefruitov a neviem čo ďalšie. A treba dať pozor na takéto diety. Ľuďom treba ponúknuť alternatívy a takéto nízkokalorické diety vždy boli k dispozícii ako alternatíva. Môžu sa rozhodnúť, že budú kúpať produkty priamo online. E, dá sa pozrieť, e, ako to vyzerá. Nevyzerá to príliš dobre z môjho pohľadu. Oveľa radšej by som videla regulovanú sádu produktov na trhu, a výrobkov, ale opäť také, ktoré budú atraktívne. Podporujem rozhodnutia, ktoré sa opierajú o dôkazy, ale v tomto prípade to musí pokrývať aj empirické dôkazy zo skutočného sveta. Existujúce TDR produkty sa neukázali byť nebezpečné alebo neúspešné. Práve opak je pravdou, takže naozaj nevidím, aký prospech očakáva komisia týmto návrhom. Ďakujem. Ďakujem pekne pani spoluspravodajkyni a teraz dávam priestor na diskusiu. Ak sú nejaké žiadosti, pani Grosted, nech sa páči. Merci beaucoup. Ďakujem. Chcela by som podporiť to, čo pani Gerling povedala. A chcem sa pripojiť e, k tým e, kolegom, spolu s pravodajcom, ktorí majú obavy z návrhu delegovaného aktu, pretože je tam príliš veľa definícií, e, kritérií, definícií, náhrad a zdá sa mi, že zabudáme na niektoré seriózne, závažné aspekty, ktoré by mohli viesť k tomu, že tieto náhrady potom budú ťažko dostupné, ale sú ľudia, ktorí napríklad uh, trpia obezitou, ktorí potrebujú mať prístup k týmto náhradám stravy. Rôzne diety môžu poška- poškodzovať aj zdravie, keď um, ich ľudia uh, realizujú bez uh, rady lekára a až doteraz náhrady e, stravy boli e, prísne regulované. A to, čo sa teraz e, navrhuje v návrhu delegovaného aktu, by mohlo podľa môjho názoru mať negatívny vplyv na vôňu produktov, ich substanciu a, a takisto e, ich chuť a zároveň by to mohlo aj predražiť tie náhrady stravy, takže to naozaj nie je motivujúce pre osoby, ktoré trpia nadváhou. Nebudú mať motiváciu kupovať si tieto produkty. Keď, I keď komisia sa opierala pri svojej práci o analýzu EFSI, ale aj EFSA uznáva, že tieto kritéria sú extrapolované eh, z všeobecnej populácie, takže mám určité výhrady a preto na, eh, podporujem návrh pani Gerling. Ďakujem. Thank you. And the next is Ms. Schaldemose. Ďakujem pekne, pani Schaldemose. Eh, ja by gerne start med at sige, at, at jeg... Ďakujem pekne. Na úvod by som chcela povedať, že som rada, že EPP a EKR uznávajú, že tu máme obrovský problém v Európe, pokiaľ ide o nadváhu a obezitu. Pre nás by bolo dôležité dohodnúť sa o potrebe diskusie na úrovni EÚ, pokiaľ ide o spôsob riešenia tejto epidémie. Je viacero opatrení, ktoré môžeme prijať v prípade, že sa dohodneme na potrebných krokoch pokiaľ ide o túto konkrétnu záležitosť, chcela by som počiarknúť skutočnosť, že SAD podporuje zmeny komisie. Inými slovami, nemôžeme podporiť návrh uznesenia. A to z dôvodu, že jednu vec ste nespomenuli. Je veľmi dôležité, keď hovoríme o týchto konkrétnych výrobkoch, že nie je možné E, nejakým spôsobom ich označiť e, ako dobré alebo prospešné pre zdravie. Ťažko tam dať nejaké zdravotné konštatovania a nie je možné ich ani uvádzať na trh na základe takýchto tvrdení. V prípade, že chcete nahradiť čas vášho stravovania produktami tohto typu, často tak robíte, pretože máte značnú nadvahu alebo obezitu a takéto kroky treba realizovať v spolupráci so zdravotníkmi, so zdravotníckým personálom, ktorý vám dokáže dať usmernenie uvedomujem si skutočnosť, že viacero vecí, ktoré navrhuje komisia, môže viesť k zmene chuťových vlastností produktov a ich celkového vzhľadu. Ale podľa mojich skúseností e, odvetvie je zvyčajne úplne schopné zvládnuť takéto zmeny a prispôsobiť sa im. Skupina socialistov je preto presvedčená, že je to dobrý krok, ktorý komisia spravila pri predložení tohto návrhu tak aby sme sa vyhli nejakým milným označovaniam na, takéto, na takomto type produktov. Podporujeme teda návrh komisie a budeme hlasovať proti návrhu uznesenia. Ďakujem pekne. A teraz pán poslanec Pedičiny. Pani poslanec. Mr. Pedičiny. Pán Pedicini, nech sa páči. Ja. Chiedo scusa, prezident. Allora, anche aj u nás, v Taliansku, kde jeden z desiatich je obezný, táto otázka náhrad diet je veľmi dôležitá a preto je takisto veľmi dôležité e, sa touto tému zaoberať, pretože nie len, že sa používajú takéto náhrady pre obezných ľudí, ale takisto aj v prípade zdravých ľudí, ktorí majú istú nadvahu. E, my nie sme celkom rozhodnutí, pokiaľ ide o hlasovanie, bude veľmi dôležité si vypočuť dnešnú rozpravu pretože na jednej strane v rámci návrhu komisie sa zdá byť všetko dosť otvorené, diskutovateľné. E, napríklad je tu otázka definícií a vymedzenia pojmov ciele, takisto tie teoretické metódy, ktoré boli prijaté, e, ktoré majú viesť k tým záverom, avšak tie závery majú reálny, hmatateľný dopad na niektoré odvetvia produkčné, Nehovoríme tu o nejakých toxických e, látkach. To sú látky, ktoré majú za cieľ pomôcť e, zastabilizovať istú časť e, populácie, pokiaľ je teda o jej zdravotný stav, no, dobrý zdravotný stav. Zdá sa nám byť prehnané dostať sa k takému bodu, že takéto závery by mohli práve zabrániť niektorým agentom alebo podnikom, ktoré už realizovali investície, že by mohli zabrániť produkovať takéto látky. Z tohto pohľadu súhlasíme s tým, čo je uvedené v uznesení, pokiaľ ide o zloženie takýchto náhradných eh, látok alebo produktov. Je ale možné, že toto môže viesť k obmedzeniu disponibility takýchto produktov na trhu. My teda chceme, aby komisia lepšie objasnila svoju pozíciu, hlavne pokiaľ je napríklad obsah proteínov a eh, nasýtených tukov, alebo masných tukov. A ďalej, ako povedala kolegyňa Šaldemoze, súhlasíme s komisiou, pokiaľ ide o zákaz používania eh, zdravotníckých tvrdení alebo eh, informácií vychádzajú z skutočnosti, že per se takáto nutričná indikácia môže obsahovať všetky potrebné informácie pre spotrebiteľa, aby tak mohol urobiť informovanú voľbu. Z nášho pohľadu výsledok dnešnej rozpravy bude podstatný, pokiaľ ide o naše rozhodnutie, či podporiť alebo nepodporiť toto uznesenie. Thank you. Madame Rís, nech sa páči. Ďakujem, pán predseda. Som spravodajkyňa za ALDE a pani Grlink pripomenula, že bola som spravodajkyňou pred 4 rokmi ku celkovej legislatíve ohľadom týchto náhrad stravy eh, pre všeobecnú verejnosť, čiže Total Replacement Diet, tomu som sa venovala. Ja súhlasím s vami v tom, že eh, chceme bojovať proti obezite, proti tejto globálnej neresti, avšak Um, chcem sa vyjadriť k tomu, aký postoj maj, majú pani Gerling a pani Schreier. Ehm, čo robí komisia v prípade tohto delegovaného aktu? My na ňu už dlho čakáme. Samozrejme, oneskorenia sú oprávnené, pretože so sektorom sa veľmi dlho muselo uh, diskutovať. Uh, komisia upravuje uh, informácie o zložení týchto produktov. Um, text z môjho pohľadu má veľa výhod prvom rade pokrýva nie iba potraviny s nízkou o, ob, o, s nízkym obsahom kalórií od 200 do 800 kalórií na deň, ale takisto aj VLCD potraviny, ktoré majú ešte nižší obsah kalórií než tá prvá kategória. Doteraz to nebolo pokryté a je veľmi dôležité, to je novinka, tam sa zakazujú určité zdravotnícke tvrdenia, a ide o to, aby e, sme zaviedli prísnejšie pravidlá, e, ako existujú v tom globálnom divokom marketingu. pretože takéto potraviny nízkokalorické môžu byť e, používané bez lekárskeho odporúčania maximálne 8 týždňov a je dôležité, aby tieto produkty neboli predávané a uvádzané na trh nejakým, e, a prezentované nejakým deformovaným spôsobom, pretože tá reklama môže byť zavádzajúca, keď verejnosť nie je dostatočne informovaná. Pokiaľ ide o argumenty ohľadom chuti, áno, sú to platné argumenty, toto je potenciálny problém. Všetci experti, alebo tu máme uh, dojem, že nie všetci experti sa v tomto zhodujú. Ja som počula rôznych expertov z členských štátov, ktorí nám hovoria, že priemysel je už schopný vyrobiť produkty s akoukoľvek chuťou. A myslím si, že dôležitá otázka je otázka nákladov a ceny a aké dopady budú mať tieto navrhované zmeny na e, výšku ceny produktov, najmä pokiaľ ide o e, proteíny. Táto, túto otázku si zareguluje samozrejme samotný sektor. Ak sa cena zvýši mm, o 5 centov napríklad za jeden produkt, tak to verejnosť môže akceptovať podľa mňa. Ale toto sa týka celej série sektorov ja si myslím, že po právnej stránke komisia dobre pracovala. Mala čas do roku do roku 2015, do júla. Došlo ale k omeškaniam, ale to je preto, lebo diskusie so sektorom boli veľmi dlhé. Sektor nechcel akceptovať stanoviska EFSI. O dva a pol roka neskôr konštatujeme, že sektor stále nástojí na svojich pozíciách. Um, pôvodne sa učila lehota 5 rokov pre sektor, aby sa prispôsobil, aby urobil phasing in. To bolo dosť času podľa mňa. Ale sektoru nestačí ani lehota do roku 2022. Ja si myslím, že sektor už to trošku preháňa so svojimi požiadavkami v tomto ohľade. Uh, Máme na stole teda stanovisko EFSA, ktoré podporujú aj experti komisie a takisto aj experti 27 členských štátov. To tu ešte nebolo povedané, ale treba to zdôrazniť. E, tieto problémy sa koncentrujú najmä v Spojenom kráľovstve. E, myslím si, že to vyvoláva určité otázniky. A ja by som e, mojej skupine poradila, ako bývala hlavná spravodajkyňa, k tejto téme, aby sme e, podporili komisiu, aby sme výhradu nepodporili teda. A v roku 2013 bola zahájená táto hlavná legislatíva a musíme pokračovať aj týmto delegovaným aktom, ktorý máme dnes na stole. Ďakujem. Is... Pán Ek, nech sa páči, ďalší rečník. Ďakujem, pán predseda. Samozrejme, že vítame, že E, komisia rieši problém nadváhy, e, ale je to vo hviezdach, či komisia bude slaviť úspech so svojím prístupom, ale podľa mňa sú tu veľké rozpory. E, prečo vlastne tučnieme dennodenne? Prečo naberáme váhu? Okrem uhľovodíkov a cukra sú tu živočišné tuky, živočišné produkty, mliečne výrobky, meso, saláma. To sú hlavní viníci. Z dôvodov um, verejného zdravia a z dôvodov šetrenia v zdravotníctve komisia sa snaží e, znižovať e, mieru obezity, ale na druhej strane robí komisia opatrenia, ktoré presne e, podporujú uvádzanie na trh produktov, ktoré vedú k obezite ovoci a zelenina v mnohých prípadoch v dnešnej dobe sú už drahšie ako sír alebo e, mesové výrobky. Občania, e, najmä tí chudobnejší, sú doslova nútení živiť sa e, lacným mesom a lacným sírom a to naozaj nie je logické. Komisia by sa teda mala snažiť o niečo iné. Tieto produkty, ktoré vyvolávajú obezitu, musia byť drahšie a to by sa malo dosiahnuť e, cez poľnohospodárske dotácie. Tým by sa možno, že ten problém vyriešil aj sám. Komisia by teda sa mala zamyslieť nad trendom, e, ktorý silne na celom svete, vegetariánstvo, vegánstvo, na celom svete je na vzostupe. V Nemecku len asi 10 Ale práve takýmto pohybom by sme mohli bojovať proti problému obezity. Ale náš komisár pre poľnohospodárstvo Hogan ide presne opačným smerom. A e, na tento rozpor som chcel poukázať. My potrebujeme oveľa širší prístup, aby sme nastavili správne um, stravovanie budúcej generácie, aby um, ďalšie generácie jedli menej živočíšnych produktov a aby sa stravovali viac rastlinnými produktami. Ďakujem. Ďakujem. Pani Dali ako posledná rečníčka. Ďakujem, pán predseda. Jasne sa ukazuje, že potrebujeme naozaj um, reguláciu produktov, ktoré sa využívajú ako celková náhrada stravy, pretože o tomto hovoríme, o celkovej náhrade stravy. Ľudia, ktorí um, používajú tieto produkty, musia vedieť presne, aký majú obsah, čo vlastne používajú. My hovoríme o e, nadváhe, o obezite, ale ako sme počuli, v mnohých štátoch sa tieto produkty využívajú aj v iných skupinách obyvateľstva a nemali by sme sa ocitnúť v situácii, že tieto produkty budú uh, um, veľmi ľahko dostupné všetkým v supermarkete na regáli bez e, zdravotných upozornení. A jednoducho spotrebiteľ nemôže získať milné predstavy o týchto, produktov, o týchto produktoch. Ľudia musia vedieť, čo kupujú, čiže minimálny obsah mastných kyselín, e, proteínov, e, karbohydrátov a tak ďalej. A ako sme už počuli, bolo by zaujímavé vypočuť si reakcie na rôzne vyhlásenia, vrátanie toho, e, že návrh komisie by viedol k nižšej ochrane spotrebiteľa, k vyšším cenám, a k tomu, že bude obmedzený prístup k týmto e, náhradám stravy, že spotrebitelia začnú využívať nebezpečnejšie alternatívy. Chcela by som vedieť, čo si o tomto komisia myslí, o tomto tvrdení a takisto ako to bude s bezpečnosťou spotrebiteľa, spotrebiteľa a e, s možnosťami jednotlivca bojovať proti obezite. Chceme vedieť, čo si o tomto komisia myslí, o týchto tvrdeniach, ktoré e, zaznievajú opakovane. No, myslím si, že komisia sa vyjadrí o chvíľku. Nebudeme musieť e, dlho čakať. Za komisiu má slovo pani Ilicher. Máte slovo. Ďakujem. Ďakujem eh, za to, že komisia bola pozvaná na túto výmenu názorov o tomto delegovanom akte. Predtým, než sa vyjadrím k tým rôznym tvrdeniam a výhradám, chcem sa vrátiť trochu do minulosti a načrtnúť, um, aké pozadie má uh, toto delegované nariadenie. Prečo túto legislatívu máte dnes na stole? Ako povedala pani Gerling, je to reakcia alebo follow-up na uh, nariadenie z roku 2013 Food Specific Groups. Vtedy parlament aj rada vyjadrili obavy z rastúceho počtu osôb, ktoré trpia obezitou a nadváhou. A preto komisia v tej dobe bola poverená urobiť dve veci. Poprvé, aktualizovať e, špecifické existujúce pravidlá e, pre celkovú náhradu stravy e, s kalorickým obsahom 800 až 1200 kalórií na deň. A ďalšia vec, ktorú sme urobili, stanoviť špecifické pravidlá pre veľmi nízkokalorické produkty s energetickou hodnotou nižšou ako 800 kalórií na deň. My sme sa snažili túto úlohu vykonať veľmi zodpovedne. Komisia sa snažila splniť cieľ, aby všetky produkty boli bezpečné a trvalo udržateľné, tie produkty, ktoré celkovo nahradzujú stravu. Chceli sme sa opierať a opierali, opierali sme sa o najnovšie informácie, o vedecké údaje. A ak nám chýbali najnovšie vedecké údaje. Obratili sme sa na EFSU, viedli sme takisto veľmi podrobné konzultácie s členskými štátmi a všetkými zainteresovanými vrátane sektora. Takisto sme si vyžiadali stanovisko od spoločného výskumného centra komisie o technických aspektoch e, výroby produktov. Toto všetko sme zohľadnili a ja som presvedčená, že delegované nariadenie je najvhodnejšou odpovedou na vašu žiadosť z minulosti. No a ešte tri pripomienky. Kompatibilita so štandardom kódexu z roku 95, požiadavky na zloženie, a dopady na výrobu, chuť a náklady a ďalšia vec, otázka um, zákazu zdravotných tvrdení. Pokiaľ ide o štandard kódexu, je to štandard z roku 1995 a podľa nás táto norma nereflektuje najnovšie vedecké uh, údaje, ktoré máme k dispozícii. Ďalšia dôležitá vec, kódex sa výlučne uplatňuje iba na um, produkty e, s veľmi nízkym kalorickým obsahom e, vo forme prášku, čiže to samozrejme nie je produkt celkovej náhrady stravy. A takisto to ani nie je veľmi nízkokalorický produkt. Je to iba e, podkategória, veľmi úzka podkategória e, produktov, ktoré sa nachádzajú na trhu. A stanovisko komisie je také, že norma z roku 95 nereflektuje najnovšie vedecké e, informácie a preto sa riadíme posledným vedeckým stanoviskom EFSI k tejto otázke. Pokiaľ ide o požiadavky na zloženie Komisia sa snažila zabezpečiť ochranu spotrebiteľa a riadili sme sa posledným stanoviskom FC, kde sa stanovuje TDR, aby tieto produkty mohli byť bezpečne konzumované e, osobami s nadváhou a obezitou. Vedecké stanovisko EFSA sa orientuje na bezpečnú konzumáciu, na bezpečnosť v prvom rade. Technologické aspekty sa tu neskúmali ako e, prvotný cieľ. Pre nás je toto ale východisková pozícia. aby sme vedeli, čo táto skupina obyvateľstva môže bezpečne konzumovať. Komisia dôkladne zanalizovala vedecké rady a takisto technickú skutočniteľnosť a urobili sme to po podrobných konzultáciách so zainteresovanými stranami. Tieto konzultácie trvali takmer dva roky, odkedy sme dostali e, vedecké stanovisko EFSI. Návrh uznesenia obsahuje výhrady k metodologickým obmedzeniam stanoviska FC, najmä k tej technike extrapolácie. Keď chýbajú klinické štúdie, EFSA minimálny obsah živín stanovuje na základe DRV pre um, obyvateľov s, bež- s normálnou váhou a potom sa to preniesie na obezné obyvateľstvo. A pokiaľ ide o obsah proteínov um, a príslušnú metodológiu, EFSA sa domnieva, že toto je najlepší odhad, ktorý reprezentuje cieľovú populáciu v EÚ, cieľovú populáciu obezných ľudí v EÚ. Takže áno, bola to osobitná metodológia, ale všetko sa to robilo v najlepšom záujme a na základe najnovších vedeckých dôkazov, ktoré máme. Pokiaľ ide o esenciálne mastné kyseliny, tie sa tu takisto dnes spomínali, EFSA uznáva, že okrem pardon, e, esenciálne mastné kyseliny nemusia byť potrebné, ale e, nevieme s istotou, či telo ľudí, ktorí sú na takejto diete, je schopné dostatočne skladovať tieto kyseliny a preto v záujme bezpečnosti e, sa žiada e, pridanie týchto esenciálnych mastných kyselín. Podľa nášho názoru stanovisko FC o zložení TDR TEDER. Ehm, to sú vlastne najnovšie vedecké podklady, ktoré máme k dispozícii. Ehm, my takisto riadíme riziko ako komisia a zohľadňujeme technologické aspekty. Konzultovali sme preto spoločné výskumné centrum. Takisto sme sa stretli so zainteresovanými stranami a dostali sme radu v tom zmysle, že na základe hodnôt FC je technologicky možné v určitej časovej lehote pri mierne zvýšených e, nákladoch vyrábať produkty s dobrou chuťou, ktoré e, splňajú kritéria FC. V septembri 2015 komisia už viedla e, diskusie so špecializovaným sektorom a ZRC o technologických aspektoch a, technologickej vyrobiteľnosti týchto produktov a technologické zmeny, ktoré by si vyžadovali najmä mikro inkapsuláciu určitých prvkov a takisto používanie rôznych proteínových zdrojov, to by vyriešilo všetky technologické výhrady, ktoré zazneli týkajúce sa chuti produktov alebo vône produktov. Ďalším um, aspektom sú náklady. My sme dostali eh, stanoviská rôznych eh, zainteresovaných strán, strán a zistili sme, že dodatočné náklady nie sú spojené s nákladmi na proteíny, ale ide tam skôr o náklady na distribúciu, marketing, výrobu a Myslíme si, že náklady narastú e, veľmi mierne podľa našich odhadov. Um, prepačte, um, zástupkynia komisie už prekročila pridelený rečnícky čas, musí ukončiť príspevok. No a pokiaľ ide o zdravotné tvrdenia, tieto produkty majú veľmi nízky energetický obsah a môžu byť konzumované bez uh, konzultácie s lekárom maximálne 8 týždňov. Názorom komisie aj FC eh, je, že tieto produkty by nemali byť uvádzané na trh s eh, tvrdeniami, ktoré by mohli pritiahnuť všeobecné obyvateľstvo ku konzumácii. Takže, aby som to zhrnula, prebehli dvojročné diskusie a Mali sme veľmi e, dlhé prechodné obdobie, 5 rokov, a preto sme presvedčení, že akékoľvek e, problémy týkajúce sa výroby budú vyriešené. A my si myslíme, že toto je najvyváženejší prístup, aký môžeme mať k takémuto typu produktov. Ďakujem, dúfam, že podporíte návrh aktu. A teraz by som chcel dať slovo späť spolu s pravdajkyňam na aby krátko zareagovali. Budem hovoriť veľmi stručne. Chcem som sa vyjadriť pár veciam. Chcem jasne povedať jednu vec, pretože to trochu zmetok, že to nechceme vytvárať nové regulácie, pretože už takáto regulácia existuje. Toto nie je nejaká nová regulácia, nové predpisy. Ja nehovorím, že tieto problémy by, produkty by nemali byť regulované, pretože už sú, a to celkom prísne. Urobili sme určité zmeny. No a väčšiny, väčšina tých zmien, tak e, mi nevadí a nie je tam nič napríklad o označovaní. Ja môžem súhlasiť s tým, čo navrhuje komisia. Socialisti hovoria, že to je pre nich problém. Ja nič nenamietam. Keď si prečítate moje námietky, tak ja namietam proti zloženiu a chuti týchto produktov. Takže to je jediné. Ja si myslím, že by sme v podstate ľudí, ľuďom, ktorí používajú tieto produkty, a ja som mnohých takých stretla, e, hovorili, e, títo ľudia, s ktorými ja som vedla dlhé rozhovory, považujú tieto produkty za veľmi dôležité a skutočne pomohli zdravotne. No a ja rešpektujem komisiu aj EFSA, ale ja si myslím, že tuto, čo týka chuti, k tomu robili chybu. O tom som presvedčená. No, samozrejme, že nie e, všetci sa to zaujímajú. Nie je to politická vec. Nie je to ani otázka, či ste zľava alebo zprava. Nie je to ani otázka toho, čo si myslí komisia alebo ostatní. Je tu špecificky len o túto námietku e, v súvislosti s chuťou. A ničím iným nemám problém. No a pokiaľ je tu nejaké pozdržanie, vzhľadom na túto moju námietku, tak to neznamená, že nebudú regulované, pretože oni už sú regulované momentálne. Ďakujem. Teraz budeme hlasovať. Prvé hlasovanie sa týka ústnej pre komisiu ohľadom e, prírody, ľudí a hospodárstva, takže môžete hlasovať. Uzatváram hlasovanie. Môžeme počkať, kým sa všetci usadia. Vote everyone. Voting cards are all right. Everybody is ready. Takže sú všetci, dúfam, pripravení. Dobre. Uzatváram hlasovanie. Schválené. Ďalšie hlasovanie. Ústna otázka pre komisiu ohľadom e, revízie e, dokumentu súvisiacim s e, životným prostredím. Je to jednotné elektronické hlasovanie, môžete hlasovať. Uzatváram hlasovanie. Schválené. Ďalšie elektronické hlasovanie. Opäť ústna otázka pre radu na tú istú tému. Môžete hlasovať. Uzatváram hlasovanie. Schválené. Ďalej je tu námietka e, v súvislosti s pravidlom 105 e, produkty nahrádzajúce e, stravu. Takže môžete hlasovať. Uzatváram hlasovanie. Zamieta sa. Ďalej, Všeobecný rozpočet Európskej únie pre finančný rok 2018 všetky okruhy. Pozmeňujúci návrh 1 za, proti, zdržali sa, zamieta sa. Pozmeňujúci návrh 2, kto je za, proti, zdržali sa, schválený. 3 za, proti, zdržali sa, schválený. 4 za, proti, zdržali sa. To si overíme. Môžete hlasovať elektronicky. Uzatváram hlasovanie. Schválený. 5 za, proti, zdržali sa, zamieta sa, 6 za, proti, zdržali sa, zamieta sa, 7 za, proti, zdržali sa, schválený, 8 za, proti, zdržali sa, zamieta sa. 10 za, proti, zdržali sa, zamieta sa, 9 za, proti, zdržali sa, zamieta sa, sa návrh 11 za, proti, zdržali sa, zamieta sa, sa navrh 12 za, proti, zdržali sa, zamieta sa, sa navrh 15 za, proti, zdržali sa, zamieta sa, sa navrh 14 za, proti, Zdržali sa. Schválený. 13 za. 13 za. Proti. Zdržali sa. Schválený. 16 za. Proti. Zdržali sa. Schválený. 17 za. Proti. Zdržali sa. Schválený. 18 za. Odpadá. 19 za. Proti zdržali sa, zamieta sa, 20 za, proti, zdržali sa, schválený. A záverečné hlasovanie elektronickým spôsobom môžete hlasovať. Zatváram hlasovanie. Schválený. Takže gratulujem spravodajcovi, ktorý tu nie je ospravodajkyne. Ďalej, e, rozpočtový postup pre rok 2018, e, pozmeňujúce návrhy. Takže budem čítať len čísla. 5447 za, proti, zdržali sa schválené 5444 za, proti, zdržali sa schválené. 5448 za, proti, zdržali sa schválené. 5449 za, proti, zdržali sa schválený. 5410 za, proti, overíme. Môžete hlasovať elektronicky. 5410. Zatváram hlasovanie. Schválené. 5411 za. Proti. Zdržali sa. Zamieta sa. 5454 za. Proti. Zdržali sa. Schválený. 5412 spolu s 5455 za. Proti. Zdržali sa. Schválený. 5, 4, 13 za, proti, zdržali sa, schválený. 5, 4, 5, 6 a 5, 4, 5, 7 spoločne za, proti, zdržali sa, schválený. 5, 4, 5, 8 a 5, 4, 5, 9. Blokové hlasovanie, kto je za, proti, zdržali sa, schválené. 5, 4, 60 a 5, 4, 61 za proti, zdržali sa schválený. 62-63, blokové hlasovanie, to je za, to je proti, to sa zdržal, schválené. 5-4-36 za, proti, zdržali sa, zamieta sa. 5-4-64 za, proti, zdržali sa, schválený. 5-4-65 za, proti, zdržali sa schválení 5419 a 5484. Tie sú identické, kto je za, kto je proti, kto sa zdržal, schválené. 5420, kto je za, kto je proti, kto sa zdržal, schválené. 5421, kto je za, kto je proti, kto sa zdržal, zamieta sa. 5453, kto je za, kto je proti, kto sa zdržal schválené. p P422, kto je za, kto je proti, kto sa zdržal. Zamieta sa 446 kto je za, kto je proti, kto sa zdržal. Zamieta sa P414, kto je za, kto je proti, kto sa zdržal. Schválený P415, kto je za, kto je proti, kto sa zdržal. Schválený 16, to je za, proti, zdržali sa schválení, 26, to je za, to je proti, to sa zdržal, zamieta sa, 4 alebo overím ešte, takže 26, môžete hlasovať elektronicky. Uzatváram hlasovanie. Zamieta sa. 27, za, proti, zdržali sa schválený, 5429 za, proti, zdržali sa schválený, 5430 za, proti, zdržali sa schválený, 5431, kto je za, proti, zdržali sa schválený, 5432, kto je za, proti, zdržali sa schválený, 5433, kto je za, proti, zdržali sa schválený, 5434 za, proti, zdržali sa, zamieta sa, 5435, to je za, proti, zdržali sa, zamieta sa, 5428, to je za, proti, zdržali sa, schválený, 5418, to je za, proti, zdržali sa, schválený, 5445, to je za, proti, zdržali sa, zamieta sa, 5, 4, 8-8, to je za, to je proti, to sa zdržal schválený. 24, to je za, to je proti, to sa zdržal, zamieta sa. 23, to je za, to je proti, to sa zdržal, schválený. 37, to je za, to je proti, to sa zdržal, schválený. 39, to je za, to je proti, to sa zdržal schválený. 5469, to je za, to je proti, kto sa zdržal schválený. 5470, to je za, to je proti, kto sa zdržal schválený. 5471, to je za, proti, zdržali sa schválený. 5407 za, proti, zdržali sa, zamieta sa, 5472 za, proti, zdržali sa, schválený, 5474 za, proti, zdržali sa, schválený, 5473 za, proti, zdržali sa, schválený, 5417 za, proti, zdržali sa, schválený, 5438 za, proti, zdržali sa, zamieta sa, 5440, to je za, to je proti, to sa zdržal, Zameta sa. 5441, kto je za, kto je proti, kto sa zdržal, schválený. 5442, kto je za, proti, zdržali sa, schválený. 5443 za, proti, zdržali sa, Zameta sa. 5406, to je za, to je proti, to sa zdržal, Zameta sa. 5475 za, proti, zdržali sa, Schválený. 5400. To je za, to je proti. To sa zdržalo, zamieta sa. 5476, to je za, to je proti, to sa zdržal schválený. 5477 za, proti, zdržali sa schválení. 5405 a 5478 spoločne za, proti, zdržali sa schválené, 5479 za, proti, zdržali sa schválené, 5404 za, proti, zdržali sa, zamieta sa, 5483 za, proti, zdržali sa, schválené, 5403, to je za, to je proti, to sa zdržalo zamieta sa, 5402 za, proti, zdržali sa, zamieta sa. P401 za, proti, zdržali sa, zamieta sa. P450 za, proti, zdržali sa. Schválené. P451 za, proti. Prepačte. To je za. P451, to je za, proti. Zdržali sa schválené. P452 za, proti, zdržali sa schválené, 5466, 5467 a 5468 zároveň z proti. Zdržali sa schválené 5480 a 5481 blokové hlasovanie a ešte 82, prepačte. Takže tieto tri dohromady, kto je za, proti, zdržali sa schválené. 5485 86 a 87. Opäť dohromady, kto je za, kto je proti. To sa zdržalo, schválené. 25 za, proti, zdržali sa, schválené. 5409 za, proti, zdržali sa, schválené. 5408 za, proti, zdržali sa, schválené. A to je koniec hlasovania. Teraz odozdávam mikrofón pani Grosta. Ďakujem za spoluprácu. S'il vous plaît, chers collègues. Kolegyne, kolegovia, poprosím vás, aby sme pokračovali v práci, lebo už máme meškanie. Ďakujem tým, ktorí ešte ostali po hlasovaní. Musíme teraz riešiť následovnú tému. Bod 10 ochrana pracovníkov pred rizikami z vystavenia účinkom karcinogénov a mutagénov pri práci. Aby sme nestrácali čas, dostane slovo hneď spravodajkyňa pani Melin z ENF. Ďakujem, pani predsedajúca, kolegyne, kolegovia. Moja správa o ochrane pracovníkov pred rizikami súvisiacimi s vystavením karcinogenným a mutagenným e, látkam v práci. Ehm, táto práca bola ehm, e, zamietnutá zo strany e, väčšiny skupín a ja si myslím, že je to prejav určitého sektárstva A v rovnakom zmysle chceme zachovať e, rovnováhu medzi prevenciou pred rizikami pre pracovníkov a e, medzi e, záujmami podnikov. Oni musia zabezpečiť nulové vystavenie riziku. Pani predsedajúca, ja budem pokračovať, až keď všetci budú ticho, aby som mohla hovoriť. Nie je nás veľa v tejto sále a Chcela by som, aby ste počúvali spravodajkyňu. Nemôžeme už strácať čas, nemáme veľa času, takže prosím, pokračujte. Ďakujem. V rovnakom zmysle teda chceme zachovať rovnováhu medzi prevenciou a medzi záujmami podnikov, pretože oni majú problémy zabezpečiť nulové vystavenie týmto látkam a i preto je to e, naozaj výnimočná práca a nadnárodná práca v oblasti verejného zdravia. Všetky pozmeňovacie návrhy k tomuto textu e, teraz e, čakám, som otvorená, všetko preskúmam mimo e, príloh. Ja som vôbec nepozmenila pôvodný text komisie. Nemyslím si, že kolegovia z výboru NV zastavia druhý e, krát e, túto legislatívu, že sa budú snažiť vziať všetkú legitimitu správe. Pani predsednička, myslím si, že vy ma v tom podporíte, pretože to by bolo škandalózne. E, bolo by to škandalózne ohrozenie pracovníkov. Bohužiaľ, máme tu um, niektorí tieňoví spravodajcovia neprišli, ale pán Gerike za EKR dostane slovo. Nech sa páči. Ja, vielen Dank. Ďakujem za slovo. Ochrana pracovníkov musí byť pre nás prioritná a nesmie sa stať to, že zdravie ľudí bude obetované hospodárstvu. Zdraví pracovníci sú pro, taktiež produktívnejší a naše zdravotnícke systémy sú potom e, pre nich výhodnejšie a preto je to zisk pre všetky strany a rovnaká ochrana pre všetkých európskych pracovníkov, rovnaké pravidlá pre naše pra- európske podniky, to je dobrá politika. To je naša európska sila. No a e, k tomuto dokumentu môžem povedať, že ďakujem spravodajkyni za odvedenú prácu a musíme jasne dať najavo, že tie nové e, hodnoty musia byť merateľné, používateľné a realistické, ale moja e, politická skupina podporuje to, čo hovorí komisia, pretože toto vychádza z vedeckého výskumu a preto nesúhlasíme s tými zmenami, ktoré sú uvedené v stanovisku e, so zmenami hodnot. A ja zašlem sa návrhy, ktoré e, túto našu podporu komisii ukážu. Ďakujem. Máme tu takisto dnes medzi nami pána Eka. Štefan Ek, nech sa páči, máte slovo. On je tieňový spravodajca za skupinu GUE. Ďakujem za slovo, pani kolegovi, vážne kolegovia. Samozrejme, vítame, že konečne tu máme návrh v súvislosti s prepracovaním smernice o zaťažení pracovníkov mutagénnymi a karcinogénnymi látkami v roku 2002 bolo oznámené zo strany komisie toto prepracovanie dokumentu. Bohužiaľ to potom bolo odložené a často sa to zdôvodňovalo tým, že sa využívajú smernenia e, lepšieho riadenia správania, better regulation. No a teraz si myslím, že komisia e, bohužiaľ e, nechcela zaťažovať príliš priemysel, ale bohužiaľ tu vznikajú napríklad e, rôzne formy rakoviny, to je e, hlavný dôvod e, alebo hlavné ochorenie v Európe a často to pochádza z povolania. No a zamestnávateľ sú zodpovední za svojich zamestnancov. No a čo sa týka nejakých pochybných prípadov a predchádzaniu, takýmto ochoreniam, tak toto sa dlho ignorovalo. No a ja samozrejme vítam že komisia sa chce venovať tejto téme, ale myslím si, že je polotovane hodné, že tzv. reprotoxické e, substancie neboli, nie sú súčasťou návrhu. Napriek tomu, že tu dôkazy, že taktiež majú negatívne dopady na plodnosť. Preto doporučujem, odporúčam, aby náš výbor požiadal komisiu o to, aby prepracovali svoj pôvodný návrh a aby tam aj reprotoxické látky na pracovisku boli e, uvedené, pretože nie len o zdravie pracovníkov, ale aj o ochranu ich ešte nenarodených detí. Ďakujem. Ďakujem. Teraz dostane slovo pán kolega Pedicini. Grazie, presidente. Eh, allora, stando ai dati... Ďakujem. Máme e, údaje od komisie, z oznámenia komisie. Ja si myslím, že e, nemáme dôvod ich pochybňovať. Každý rok 53 e, úmrtí E, v dôsledku e, práce e, sa týka rakoviny a máme každý rok 90 tisíc nových prípadov rakoviny v dôsledku vystavenia sa karcinogenným látkam a Európska únia stráca každý, každú hodinu 7 až 12 zamestnancov, ktorí umierajú v dôsledku vystaveniu karcinogénnym látkam. Podľa mňa to je naliehavá situácia, ktorú musíme riešiť v rámci zdravotníctva. My plne podporujeme návrh Európskej komisie. V tomto prípade ona urobila hodnotenie vplyvov a chce modifikovať súčasné hodnoty vystavenia. Ja si nemyslím, že výbor Envy by mal e, prijať e, slabšie stanovisko. Chcem spravodajkyni pripomenúť, že expozícia e, karcinogénnym látkam a aj v, vo veľmi malom množstve môže viesť e, k riziku rakoviny a um, naša kolegyňa hovorí, že to, čo navrhuje komisia, je príliš prísne pre priemysel. Uh, ale priemysel by sa mal snažiť nájsť alternatívne riešenia, tak aby e, vedeli e, tú expozíciu e, týmto látkam znižiť na nulu. Je potrebné pokryť náklady na nájdenie týchto alternatív a nemal by to byť zamestnanec, ktorý bude znášať náklady na tieto rizika. Ďakujem. Chcú sa ešte nejakí iní poslanci vyjadriť? Nie, už nikto, takže sa obratím na Európsku komisiu. Pani podneše, prepačte, asi som to nevyslovila správne. Nech sa páči. You, Ďakujem za slovo. Dobrano všetkým. Predovšetkým sa poďakať Iboru Envy a hlavne pani Melan, spravodajkyni, za vašu promptnú reakciu ktorú si veľmi ceníme, pretože nám pomáhate postupovať v tejto téme. A samozrejme ochrana pracovníkov je prioritná. No a my sme maj minulého roka predložili tento dokument, ktorý by mal za budúcich 50 rokov pomôcť e, e, zachovať životy viac e, než 50 tisíc e, pracovníkov. No a čo sa týka tých limitných hodnôt, ktoré sa tu navyšujú, tak chcem upozorniť na to, že návrh na komisie sa zakladá na vedeckých dôkazoch v súvislosti teda s výskumom na túto tému ohľadom limitných hodnôt. Mali sme taktiež dopadovú štúdiu, ktorá skúma aspekty vykonateľnosti, socioekonomické aspekty. Sústredovali sme sa všetkým na mm, stredné, malé a mikropodniky. Viedli sme extenzívne rozhovory prostredníctvom nášho poradného výboru. No a tak preto si myslíme, že hodnoty, ktoré uvádzame, sú realistické. Čo sa týka toho, čo podal pán Ek, ohľadom reprotoxických látok. My sme dosiahli dohodu v rámci prvého pozmeňujúceho návrhu pre smernicu CMD, kde sa dohodli, že komisia vykoná hodnotenie tejto témy a že výsledky budú dostupné um, v roku 2019. Ďakujem vám za spoluprácu, za vašu odvedenú prácu a teší sa aj do budúcna na ďalšiu spoluprácu. Ďakujem. A teraz na záver opäť dostane slovo spravodajkyňa pani Melan. Ďakujem pani predsedajúca. Vzhľadom na rýchlosť našej diskusie nebolo to primerané asi vážnosti situácie a jej zložitosti, pretože existujú tu určité aspekty, chcem ich zdôrazniť, ktoré nemôže byť riešené v tomto návrhu. Ale keď sa rieši ehm, ale e, legislatíva na ochranu zamestnancov, mm, vyvstávajú viaceré problémy. E, napríklad rakovina, ktorá je tzv. plurifaktorová, vzniká v dôsledku rôznych faktorov, pretože v takýchto podnikoch sú prítomné viaceré karcinogenné faktory zároveň. Nemôžeme povedať, či je to azbest, kambio, e, kadmium alebo nejaký e, iný produkt nemôžeme stanoviť práve, ktorá látka je v priamom spojení s patológiou. E, druhá pripomienka. V Európe dochádza k presunom zamestnancov, k cestovaniu. Ako môžeme stanoviť, ehm, čo viedlo k chorobe, pretože to vystavenie je odlišné v každej krajine keď má osoba napríklad 65 rokov a ochorie na rakovinu plúc, ako vieme, čo k tomu viedlo, e, aké vystavenie v akej krajine, v ktorom konkrétnom podniku, ak tá osoba počas svojho profesionálneho života pracovala v rôznych štátoch. E, my teda e, touto legislatívou zatvárame oči pred realitou. Pán Pedičiny, ja chcem chrániť osoby, za ktoré som bola e, zodpovedná 40 rokov počas môjho pracovného života. Sú to osoby, ktoré sú obeťami um, profesionálnych chorôb. Niektoré hodnoty, ktoré sa tu navrhujú, sú úplne neuplatniteľné v niektorých štátoch a nepovedie to k takej dobrej ochrane zamestnancov. Ja nie som na žiadnej strane, ja pracujem neutrálne 40 rokov som pracovala neutrálne, politicky, ekonomicky, aj filozoficky. Ja tu pracujem e, a snažím sa o to, aby boli zachované pracovné miesta, dobré podmienky pre zamestnancov, aby boli chránené. Máme tu princíp preventívneho prístupu. Počas trialógu e, sa práve tento pojem viackrát objavil. Ja osobne takisto som predstavila desiatku pozmeňovacích návrhov, e, ktoré boli všetky zamietnuté. Ja si myslím, že ten princíp preventívneho prístupu je absolútny a ja si myslím, že zamestnanci by sa samozrejme mali snažiť o odstránenie karcinogénnych látok, o alternatívne riešenia, ale kým dospiejeme do takéhoto štádia, musíme nájsť rovnovážne riešenie, ktoré bude efektívne. S veľkou radosťou si e, vypočujem prípadnú diskusiu na stretnutí tieňových spravodajcov, ak ju zorganizujete. Ďakujem všetkým, ktorí sa zúčastňujú na tejto diskusii. Ďakujem aj komisii za predstavenie stanoviska a budem študovať samozrejme pozmeňovacie návrhy s veľkým záujmom. Ďakujem. Ďakujem, pani spravodajkňa. Pripomeniem ešte dátumy, ktoré sú pre nás dôležité. Predkladanie pozmeňovacích návrhov 6. september o 11. hodine je lehota. Potom bude hlasovanie vo výbore ENVY 12. oktobra a hlasovanie vo výbore EMPL 27. novembra. A e, hlasovanie na plenárke ešte nebolo stanovené na žiaden konkrétny dátum. Ďakujem. Teraz prejdeme na bod 11 programu rokovania. Akčný plán pre prírodu, obyvateľstvo a ekonomiku. A teraz dám um, slovo rôznym spoluspravodajcom. V prvom rade dostane slovo pán Dorfman za EPP. Ja, danke, Ďakujem, pani predsednička. Predtým sme o tejto otázke hlasovali a teraz sa deje rozprava o príslušnom uznesení. V princípe, pokiaľ ide o moju skupinu, musím povedať, že samozrejme tie pravidlá, ktoré sú obsiahnuté v Natura 2000, tie podporujeme. Biodiverzita je dôležitou snahou v rámci Európskej únie a musíme aj uznať, že biodiverzita v Európe sa nedieje len čisto v prírodnom kontexte, ale aj v rámci kultúry, kultúrneho prostredia a že každopádne je nevyhnutné zohľadniť práve aj danosti kultúrneho prostredia a činnosti, ľudsk- ľudskej činnosti a teda biodiverzity, ako ju poznáme v tom prírodnom kontexte. Tie oblasti, ktoré spadajú do Natura 2000, tie práve sú nabité takým potenciálom na konflikt, ktoré to zažívame aj politicky. E, to sa samozrejme deje v týchto oblastiach, kedy tá rovnováha medzi prírodným prostredím a medzi kultúrnym prostredím je veľmi citlivá. E, napríklad aj v tých oblastiach, ktoré ja pochádzam, teda z Alpskej oblasti. E, tu by som rád vypichol jednu vec a napríklad e, dravci, e, medvedi alebo nejaké rysy alebo teda nejaké vlky, vlky, vlci. Zažívame to, že sú na ústupe výrazným spôsobom. Aj v tomto ohľade by som chcel zakomponovať niektoré e, pripomienky a body. Myslím si, že tu treba nevyhnutne zohľadňovať rovnováhu medzi kultúrou, medzi tradičným hospodárením, tradičným spôsobom polnospodárstva. Musíme dať pozor na to, aby nejakým spôsobom obmedzovanie populácie vlkov eh, nebolo regulované nesprávnym spôsobom, eh, pretože to ohrazuje nejaké biotopy a takisto niektoré oblasti, eh, tak ako sa to ukazuje aj v niektorých vysokohorských miestach, oblastiach. Takisto je otázka, akým spôsobom sa postaviť k týmto dravcom, ktorí tvoria dôležitú súčasť biodiverzity, takisto zohľadniť potreby, potreby eh, ponospodárstva, lesného hospodárstva v alpských oblastiach, ako je možné nastaviť lepšie rovnováhu medzi jednotlivými týmito prvkami. Ďakujem. A teraz za skupinu socialistov pani Kadenbach. Ďakujem pekne, pani predsednička. Kolega Dorfman už eh, niektoré veci priblížil, o čo nám ide v rámci tohto uznesenia. V prvom rade chceme poukázať na to, že keď sa snažíme dosiahnuť naše ciele v oblasti biodiverzity, tak chceme zabezpečiť eh, súlad a spolupôsobenie všetkých aktérov a tak je to aj v názve akčného pláne, plánu. Hovoríme o ľuďoch, prírode a hospodárstve. A tá súhra je dôležitá, keď sa na to pozrieme, že takmer polovica všetkých ploch, ktoré spadajú do Natura 2000, tak ako predtým, nedisponuje nejakými plánmi riadenia. Keď e, ten stav e, udržania tých e, pôvodných druhov má byť na úrovni 50% a ten nie sme schopní dosiahnuť, tak potom je to je dobré. Samozrejme sú tu dobré podnety, ale je nevyhnutné, aby sme silnejším spôsobom prispievali k nastoleniu rovnováhy. Už istý potenciál konfliktov spomenul aj kolega Dorfman. To znamená, že istá flexibilita v niektorých oblastiach chránených druhov je nevyhnutná. Napríklad v posledných rokoch, pokiaľ ide o bobra, alebo pokiaľ ide o niektoré druhy rýb, v niektorých oblastiach sme naozaj boli svedkami veľkého konfliktného potenciálu a ak vnímam biodiverzitu, biodiverzitu ako komplexný proces, tak potom nemôže byť, že v niektorých oblastiach, kde v skutočnosti už je nadstav, alebo príliš rozšírené niektoré, niektoré druhy sú, a nie je možné, aby boli takéto druhy chránené výraznejšie a ohrozovať tak tie slabšie druhy, je nevyhnutné zabezpečiť dobré spolupôsobenie aj s polnospodárstvom a s lesným hospodárstvom, to znamená, že potrebujeme istú flexibilitu, bez toho, aby sme ale e, nejakým spôsobom oslabili tú všeobecnú ochranu. A to je tá druhá diskusia, ktorá sa týkala medveďov, populácií medveďov a vlkov. E, nemôžeme ju odkladať túto diskusiu. E, to si vyžaduje nevyhnutne riešenia, pretože ochrana živočíšnych druhov, biodiverzita, tá sa môže udiať len vtedy, keď obyvateľstvo vie o nevyhnutnosti a dôležitosti tejto úlohe je o nej presvedčené a keď politici, ktorí sú zodpovední na všetkých úrovniach, vedia, respektíve sú s nami presvedčení o tom, že je to vec, za ktorú sa oplatí zasadiť a to dlhodobo funguje len vtedy, ak aj to povedomie je prítomné u obyvateľstva. Keď teda o tých problémoch, o ktorých e, hovoríme v kontexte, teda keď hovoríme o medveďoch, o vlkoch a tak ďalej, v mnohých oblastiach sa to netýka len čistokrvných vlkov, lebo sa pomiešali alebo geneticky sa zmiešali s domácimi psami a to ohrozuje niektoré pôvodné druhy. Čiže aj v tomto ohľade je treba predkladať ďalšie návrhy a tento dokument obsahuje aj takéto návrhy, v ktorom sa snažíme nájsť spoločné riešenie, ktoré tieto problematické oblasti e, rieši ešte rozhodnejším spôsobom. Ďakujem pekne. Ďakujem. A teraz za EKR dostane slovo pán Demesemaker. Mevrouw eh, de voorzitter, collega's, in eh, februari vorig jaar hebben we kamerbreed een biodiversiteitsrapport goedgekeurd. Waar... Eh, ďakujem pekne, pani predsednička. Bola schválená správa o biodiverzite. Ja som bol spravodajcom. Jedno z tých podstatných posolstiev bolo, že treba zachovať biodiverzitu za účelom realizovania cieľov Natura 2000. A to je aj politickou prioritou. Ochrana biodiverzity je, nevyhnutná, ochrana biodiverzity je nevyhnutná z pohľadu prírody a viaže sa to aj na naše blaho, pretože ľudia, príroda a hospodárstvo e, do toho vstupujú rovnako a sú rovnakým spôsobom vystavené rizikám. Natura 2000 sa viaže k uplatňovaniu smernice Natura a je nevyhnutné a principiálne uvedomiť si skutočnosť, že komisia sa rozhodla neupraviť túto smernicu. Akčný plán pre lepšie uplatňovanie smernice o prírode, tak ako to navrhla komisia v apríli, je istotne krokom vpred. Na druhej strane, tento plán je nedostatočný z pohľadu realizácie cieľov 2020. Je preto potrebné robiť viac. A to vyplynulo aj z rozpravy, ktorú sme mali v júni s komisiou. Ako výbor Envy musíme vyslať jasný signál, eh, pokiaľ eh, ide o to, čo treba robiť lepšie tá diskusia alebo aj ten dokument e, počiarkuje niektoré nedostatky a takisto počiarkuje tie výzvy, ktoré treba riešiť e, na úrovni akčného plánu syntetickým spôsobom. Podstatná vec je, že ten akčný plán e, je málo jasný, hlavne pokiaľ ide o to, čo treba robiť na úrovni exekutívy z pohľadu realizácie cieľov 2020 spolu s viacerými aktérmi. Ten akčný plán e, sa obmedzuje len do roku 2020. Čo sa deje po tom období? Nie je tam o tom žiadna zmienka. E, je to strategický plán, ktorý, na ktorý musí byť naviazané aj adekvátne financovanie. Každopádne nakoniec chcem ešte konštatovať, že tento akčný plán neodpovedá na veľké výzvy, ako je e, vytvorenie veľkej trans európskej siete pre zelené infraštruktúry. Malo hovorí o tom, ako zabezpečiť koherentnosť medzi jednotlivými politikami, napríklad vzťah e, medzi e, prírodou a polnospodárstvom a medzi politikou a koheziou. Ja dúfam, že každopádne dostane táto správa podporu. No, ďakujem. Pán Gerbrandy za výbor, e, za skupinu ALDE, nech sa páči. Ďakujem pekne, pani predsednička. Mohol by som doslovne zopakovať to, čo povedal práve kolega Demesmaker. Nespravím tak, Plne súhlasím, však 100% e, súhlasím s tým, čo povedal. Hlavný dôvod, prečo je predkladaná táto otázka na ústne zodpovedanie, je, že veľkým spôsobom zlyhávame, výrazne zlyhávame. Myslím si, že všetky tie e, svetla boli na červené, alebo pokiaľ ide o správu o stave prírody a Natura 2000 to je v poriadku, ale nebude možné e, zmeniť e, tú svetelnú signalizáciu na zelenú na základe tohoto počinu a myslím, že to si dobre uvedomujeme a je aj čas, aby samotná komisia konala dôslednejšie, dôraznejšie. Zdá sa, že v rámci celej Európy e, sa domnievame o tom, že iné záujmy sú dôležitejšie, ako je hodnota prírody. A je obrovská dôležitosť nielen z pohľadu jej samej, ale aj z pohľadu nás ako ľudstva. Ja teda dúfam, že aj my ako parlament sa budeme sústrediť na tú hlavnú principiálnu otázku. Ja súhlasím, že máme problém s niektorými druhmi, živočíšnymi druhmi a dáva, má zmysel o nich hovoriť, ale ten hlavný problém, o ktorému čelíme, sa netýka vlkov, populácie vlkov v niektorých častiach Európy alebo nejakých iných živočíšnych druhov v iných e, častiach. Ide o všetky druhy, o tisícky a tisícky druhov, ktoré sú ohrozené. A to je vec, na ktorú by sme sa mali hlavne zamerať ako parlament. Ja preto dúfam, že tá otázka a následné uznesenie povedie k zmene v uvažovaní komisie, aby to nebol len akčný plán do roku 2020. nepotrebujeme potrebujeme veľa viac, potrebujeme viac peniazy, nielen na úrovni EÚ, ale predovšetkým na úrovni národnej. Potrebujeme sa oveľa viac sústrediť v rámci spoločnej plnohospodárskej politiky na tieto záležitosti e, komisár Hogan nebude môcť e, z toho vykorčovať len tak, že povie, že počkajme si na ďalšie preskúmanie SPP, tak to nebude fungovať. Komisia by mala potom otvorene e, povedať, pardon, stratégia biodiverzita 2020 bude zlyhaním. A ja dúfam, že to neskončí až takto to je z môjho pohľadu najdôležitejšie posolstvo, sústrediť sa na tú hlavnú, centra, ústrednú tému a síce, že nenaplňame politiku biodiverzity v Európe a že naozaj budeme musieť e, zvýšiť úsilie tak, aby sme naplnili naše ciele. Ďakujem. E, ďalší pomocní spravodajcovia chýbajú, nie sú prítomní. Takže dáme slovo poslancom. Pán Fielner, nech sa páči. E, ďakujem pekne, pani predsednička. Ďakujem kolegom. Chcel by som sa sústrediť na jeden aspekt politiky biodiverzity. Nie na Natura 2000, ale na vtákov a na biotopy a tie spernice, ktoré sa ich týkajú. Ja podporujem veľa z toho, čo povedal kolega Gerbrandy predo mnou, ale budem aj nesúhlasiť, pretože ak je tu nejaká otázka, E, na ktorú, o ktorú sa zaujímajú moji voliči, možno nad e, rámec tej otázky e, toho putovného cirkusu Štrasburg, Brusel, ktorú nechápu. Tá ďalšia otázka, ktorú nechápu, je, ako pristupujeme k biodiverzite, pokiaľ ide o smernice, ktoré sa týkajú vtáctva a biotopov. A chcel by som využiť túto príležitosť a obrátiť sa na komisiu a požiadať ich o pomoc, pretože ja úprimne nie som schopný poskytnúť uspokojivé vysvetlenie, ako to riešime. A ja tak rozmýšľam, uvažujem, či by samotná komisia bola schopná dať takéto uspokojivé vysvetlenie. Keď vycestujete do Štokholmu, kde ja mám nejaké letné, let, letnú chatu, alebo naj, viaceré e, ďalšie miesta v rámci Škandinávie, je kormorán. Vidíte tam kormorán? Je to kormorán a ľudia hovoria z okolia alebo z blízkosti, že ich populácia výrazne narastla, ale nebudete ich e, mať možnosť na ne polovať teda, alebo strieľať, lebo sú chránené v rámci e, patričnej smernice. E, v niektorých častiach po Balti, alebo teda Baltského mora sa riešia niektoré druhy rýb, ktoré tiež populačne explodovali, ale napriek tomu tam tiež platí zákaz lovu alebo zákaz polovania potom sa bavíte s komisiou a hovorí vám komisia, že môžete eh, mať nejaký lov alebo môžete raz opolovanie eh, vo forme výnimiek. Poprvé, ja si myslím, že je tu vážny problém eh, z pohľadu toho nariadenia, ak si to vyžaduje výnimku práve z tohoto nariadenia, keď máte mať možnosť strieľať alebo loviť to najpremnoženejší druh vtáka, ktorý tam je. A potom je tu skúsenosť, ktorú má mnoho ľudí aj vo Švédsku, pretože ak sa opriete túto výnimku a budete loviť alebo polovať, tak ako to bolo v prípade vliek, e, vlak, e, vlka e, po hlavnej ulici Upsali pred niekoľkými rokmi sa túlali vlci a potom sme teda pristupovali k odstrelu. A potom je tu zvláštna situácia, že komisia poluje na Švédsko za to, že Švédi polujú na vlka. A tam je to celé zamotané. Myslím, že pán Gerbrandy má úplnú pravdu, keď hovorí o tom, že by sme sa nemali zamerať na konkrétne živočišné druhy, mali by sme sa vo všeobecnosti zamerať na biodiverzity, ale viete, celé sa to domotá, celé to zanikne. A to z toho dôvodu, že my e, lipneme na niektorých zvieratách, pokiaľ ide o ich ochranu, a tie si ju pritom nevyžadujú tak, ako v čase, kedy bola smernica vypracovaná. A je viacero príkladov, nielen e, vlci. Keď som tu bol nováčikom pred 13 rokmi, e, veľa Švédov, Fínov hovorilo o vlkoch vtedy a teraz e, počujeme Nemcov, možno aj Holandiania viacej hovoria o vlkoch. A bude toho viac a viac. Zaujímavé je, prečo tomu dochádza, prečo je tu tento problém a prečo sme takto uviazli s niektorými živočíšnymi druhmi, namiesto toho, aby sme boli schopní to dostať na všeobecnú úroveň, tú diskusiu. A ja si myslím, že je to z toho dôvodu, že už ten principiálny konštrukt alebo ten stavebný kamen základný je chybný na tejto smernice. Máme zoznam e, zvierat a živočíšnych druhov v smernici, ktoré sa nemení, e, aj napriek tomu, že naše prostredie je tak dynamické ako ja, mení sa. A to jednoducho nefunguje preto ľutujem eh, tú skutočnosť, že komisia nepristúpila k revízii nie alt control vypustiť, alt C vymazať a teda na novo pristúpiť k tomu, ako kontrolujeme populácie eh, tých živočíšnych druhov a robí to inteligentnejšie. Nerobíme to inteligentnejšie a lepšie. A ja preto dúfam, že komisia mi pomôže. Nemôžem od vás žiadať, aby ste mi pomohli e, s tými presunmi z Bruselu do Štrasburgu hore-dole, lebo to vaša chyba nie je, ale toto vaša chyba je. Takže prosím, pomôžte aspoň vysvetliť, ako sme sa dostali do takéhoto bordelu, lebo ja to odpovedať nedokážem. Si, e, maintenant je donne la Ďakujem. A teraz pán Brennan, nech sa páči. Um, Ďakujem, chcem taký podnieť do diskusie. Začnem slovami Nelsona Mandelu, možno, že je to zvlášť, a začnem od no- Nelsona Mandelu, e, možno, že to je zvláštny začiatok. Ja som pracoval pre britské hnutie proti apartheidu a používali sme postavu Nelsona Mandelu ako úvod do širšej diskusie, ktorým sme sa snažili ukázať britskej populácii, že je veľa e, politických väzňov. V Južnej Afrike nebol to len jeden. A v mnohých ohľadoch to bol dobrý spôsob, ako otvoriť verejnú diskusiu tu postavu Nelsona Mandelu ste mohli použiť e, ako niečo, s čím sa ľudia vedeli identifikovať a mohli ste sa odraziť do toho a poukázať na to, že je viac politických väzňov, nielen on. Aj tu máme možnosť e, využiť tie väčšie druhy, živočíšne druhy. E, na severe, severovýchode Anglická u nás je to diskusia, či znovu zaviesť toho rysa, rizov, či ich tam znova zaviesť do tejto oblasti a či neohrozuje e, lesy. Ale, ale ako povedal pán Gerbrandy správnym spôsobom, tak to by mala byť diskusia, ktorá by sa mala zoširoka zaoberať otázkou nastolenia biodiverzity vlka, by sme mohli použiť v niektorých častiach Európy a rysa v iných e, častiach ako takého, taký hlavný živočišný druh, s ktorým sa vedia identifikovať e, ľudia. a napríklad môžeme na tom ilustrovať, že takéto znovu zavedenie takéhoto druhu do niektorých častí sa netýka len e, takéhoto cicavca, ale týka sa to aj biodiverzity. E, tým nechcem povedať, že v každom prípade, kedy sa navrhuje zníženie stavu nejakého predátora, že nakoniec skončíte pri veľmi e, validnej diskusii medzi tými, ktorí ochraňujú prírodu a medzi tými, ktorí sú za šírenie takýchto voľne žijúcich druhov. A našou úlohou je zabezpečiť, aby obe strany mohli predložiť svoje argumenty. Definitívne ponospodári na severovýchode Anglicka majú obavy ohľadom ovci, čo sa stane, keď tam bude prítomný rys. Na druhej strane eh, je tu explózia, populačná explózia vysokej zvery, a zaviesť tam e, takéhoto e, predátora, ktorý by e, vyhubil niektoré časti vysokej zvery z pohľadu takého darvinovského. Nie je to zlé, lebo teraz sú tam ľudia, ktorí musia robiť odstrel. Bolo by lepšie, keby sa o to postaral predátor, pretože tých slabšie druhy živočišnej vysokej zvery by vyriešil ten, ten rys inštinktívnym spôsobom a vysoká zver v tejto chvíli e, ohryza tie výhonky nejakých stromov, ktoré tam rastú, alebo v tých stromových a tým pádom ohrozujú tieto nedávno vysadené stromy, tým pádom zabijú ten rast takýchto stromov a je tam teda problém. Čiže je tu argument, ktorý hovorí aj za to, aby bola táto populácia pustená do časti severného, severovýchodného Anglicka. Je, ta, sú tam argumenty, ktoré hovoria proti, ale tá diskusia každopádne je takým vstupom do otvorenia širšej diskusie s verejnosťou v severovýchodnom Anglicku, Británii ako takej a celkovo v Európe, pokiaľ ide o potrebu nastoliť širšiu biodiverzitu, o ktorú sme prišli počas posledných 20-30 rokov. Ďakujem. Ďakujem. Pani Berder? No už práve tu bolo povedané, že životné prostredie sa mení, ale myslím si, že dôkazy sú také, že e, sa mení všade. Vo všetkých krajinách, člen, členských štátoch Európskej únie. A mení sa k horšiemu. A sú tu, je tu len veľmi málo pár projektov, ktoré zlepšujú biodiverzitu a vo prírode je všetko zároveň poprepa, všetko navzájom poprepájané a príroda je veľmi ohrozená. To, čo bude, čo sa stane v jednej oblasti, tak má dopad zase vždy v ešte nejakej ďalšej oblasti. Toto je taká tichá kríza, ako tomu hovoríme. No a chcel by som navrhnúť, aby my všetci poslanci a všetci ostatní, čo tu sedia, si e, sa zamysleli nad tým, aké to bolo, keď sme chodili na základnú školu a potom to porovnali a, čo, a si, uvedomili si, čo medzi tým zmizlo, keď sme chodili do školy, čo sme mali kolo seba a čo tam je teraz. A vy vo vašom vlastnom živote môžete potom vidieť tú devastáciu, čo všetko zmizlo. A toto je vidieť všade v Európe a je to skutočne alarmujúce. Som veľmi rada, že máme tento dokument, že prebieha diskusia, pretože už o tej skvelej správy minulý rok to začalo a my musíme naďalej tlačiť a bojovať proti, proti strate biodiverzity. Ja tu mám aj pozmenujúci návrh v súvislosti s politickými oblastiami. Nuž, je tu veľa vecí, ktoré sú škoda v súvislosti so spoločnou polnospodárskou politikou. Boli tam mnohé zlyhania. Ale SPP nechráni pastviny. A tam Máme veľmi e, zraniteľné oblasti, napríklad v Španielsku, Portugalsku, Bulharsku, dokonca aj v juhovýchodnom Anglicku. Toto v podstate nie je ošetrené v rámci SPP. Ďalej tu máme ešte okrajové regióny. Máme tam napríklad otvorené lesné oblasti a staré, veľmi staré stromy, kde je treba e, chrániť tieto oblasti. Je to veľmi ťažké pre tých chovateľov, ktorí sú aktívni v týchto oblastiach. No a pokiaľ sa niečo plánujete, tak väčšinou to nevidie presne tak, ako si to naplánovali. No a my by sme možno mohli mať nejaký plán pre pastviny, pretože ináč nebudú chránené. Tam je majú tí ľudia veľmi ťažký život, napriek tomu, že je to hospodársky vďačné a je treba chrániť týchto ľudí, ktorí tam chovajú ovce alebo kozy. Musíme ich chrániť aj ich spôsob života a taktiež rastliny a zvieratá, ktoré tam s nimi žijú, potrebujú našu ochranu. No a na to potrebujeme plánovanie, financovanie, príslušné opatrenia, ako napríklad ten akčný plán, ktorý už máme. A preto som vytvorila tento pozmenujúci návrh spoločne s ďalšími takými inšími pozmenujúcimi návrhmi. Takže dúfam, že sa zamyslíme nad oblastiami pastvín a nad tým, ako sú pre nás prínosné. Ďakujem po všetkých týchto vyjadreniach. Si musíme vypočuť aj komisiu. Pán Notaro. Thank you very much, uh, Madam Chair. Ďakujem za to, že ste nám dali príležitosť sa dnes vyjadriť vášmu tejto téme a prehovoriť vo vašom výbore. Takže stručne k diskusii, ktorá tu prebehla k uzneseniu. Len tak na objasnenie by som chcel povedať, že akčný plán, a tuto ďakujeme vášmu výboru za vašu pozitívnu reakciu na náš akčný plán a taktiež ste to odzrkadli v návrhu uznesenia. Takže tento akčný plán nemá nahradiť stratégiu v oblasti biodiverzity. Je to len nástroj, ktorý má, nám umožní dosiahnutie našich cieľov. Samozrejme je to určitý obmedzený nástroj, to je pomenuté aj v tom e, samotnom pláne, pretože beží len do konca mandátu našej komisie do roku 2019. A to hlavne z toho dôvodu, že ekológovia chceli, aby sme boli zodpovední za cieľe, ktoré sme stanovili v rámci plánu, takže na konci roku 2019 musíme potom vysvetliť, čo sme dosiahli prostredstvom tejto iniciatívy. Samozrejme, tento plán nemôže eh, nahradiť nejaké iné diskusie ktorých parlament bude ako spoluzákonodárca a ako rozpočtový orgán na dôležitú úlohu. Takže týmto je náš plán objektívne obmedzený. V tom pláne ako takom to, to aj spomíname. No a tento plán potenciálne môže dobre prispieť k plneniu cieľov do roku 2020 a cieľov stratégie v oblasti biodiverzity pretože máme určitý nevyužitý potenciál v rámci smernice o vtákoch a o biotopoch. A tam môžeme napomôcť biodiverzite. No máme tam 15 hlavných krokov, a, ktoré obsahujú viac než 100 takých podkrokov, ktoré sú tam všetky uvedené. No a my sa týmto chceme s pomocou členských štátov aj úradov posunúť k plne našich cieľov. No a veľmi sa snažíme využívať všetky naše zdroje, aby sa nám to podarilo. Taktiež chcem povedať, že niektoré iniciatívy, o ktorých sa hovorilo napríklad v návrhu znesenia, napríklad čo sa týka e, pelov, tak toto, my na tomto pracujeme a Tie práce naďalej prebiehajú a stále ešte čakáme na politické odsúhlasenie, ale ako som povedal, už naozaj prebiehajú intenzívne práce, predovšetkým v tejto oblasti. No a ďalej tu máme e, konania v súvislosti s e, ilegálnym zavianím vtákov. Venujeme sa E, otázkam ako napríklad e, e, životu vtákov. Spolupracujeme s Interpolom a taktiež starocujeme na medzinárodnej úrovni v, na otázky ako napríklad vzťahovavé vtáky. Spolupracujeme napríklad s africkou stranou. Špecificky k tomu, čo tu zaznelo v diskusii, chcem povedať, že my sa nesnažíme o opätovné zavedenie druhov, ktoré už zmizli z prírody. Čo sa týka napríklad medveďov a vlkov, tak tam by išlo o prirodzené, obmedz- eh, prirodzené obnovenie výskytu tohto druhu v oblasti, kde sa nachádzali v minulosti. No a čo týka flexibility, o ktorej ste to hovorili, hovorili ste o tom, že je potrebná, napríklad pani Kadenbach o tom hovorila, tak toto už je zakotvené v smernici, ale pravdepodobne to ešte nie je dostatočne využívané. A z tohto dôvodu máme v pláne špecifické kroky preto, aby e, táto možnosť bola lepšie pochopiteľná, lepšie využiteľná. No a myslím si, že by som sa mohla vyjadriť k tomu, čo povedal pán Herbrandy k ochrane biodiverzity. Tie druhy, ktoré sú chránené v rámci tejto smernice, tak tých je veľa. Je to asi 1500 a my tu hovoríme o nejakých možno desiatich, ktoré v niektorých oblastiach e, v Európe spôsobujú možno trochu problémy. Takže áno, Vieme o týchto konfliktoch, vieme, že existujú, ale je treba to vidieť všetko v kontexte. A keď hovoríme o účinnosti, keď hovoríme o účinnosti e, smernice o prírode, ale samozrejme tam nie sú pokryté hybridné druhy, takže toto môžeme riešiť taktiež v rámci smernice. Čo sa týka toho, že tá smernica je statická, a že by nemala byť vhodná pre riešenie problémov súvisiacich s biodiverzitou. Nož komisia vykonala svoje vlastné hodnotenia, bol to veľmi e, dôkladný proces a ja vám chcem pripomenúť, že parlament s našim e, záverom nesúhlasil, pretože vy ste mali vaše uznesenie, kde ste taktiež mali určité závery, rovnaké, akým dospela Rada ministrov. Všetky členské štáty taktiež e, boli rovnakého názoru. Takže si myslím, že možno by sme sa mali sústredovať na to, ako čo najlepšie využiť tento nástroj. A to, že niektoré druhy môžu byť e, lovené len v rámci výnimky, tak tu nejde o e, manažment týchto druhov, ako napríklad kormorána. Prečo nie? Pretože výnimka je v podstate právnym základom, ktorý umožňuje členským štátom e, podniknúť určité kroky. A pokiaľ sa to dá využiť a zároveň to predstavuje veľkú administratívnu byrokratickú záťaž, tak členské štáty môžu túto výnimku účinne využívať, napríklad polovať e, na kormorány a tým zredukovať problémy, im spôsobujú. Takže toto je jedna strana mince. Taktiež môžeme e, zachrániť aktivity, ktoré mm, trpia pod e, náborom niektorých druhov, napríklad e, rybolov e, proti kormoránom. Takže môžeme chrániť tieto hospodárske aktivity. Mohli by sme ich trochu rozšíriť, tak aby boli zmenšené škody, ktoré spôsobujú tieto druhy. Samozrejme, v návrhu uznesenia sa hovorí veľa o budúcnosti. Ako som povedal, tak toto je vlastné nášmu plánu, že nehovorí o budúcom e, viacročnom finančnom rámci, o budúcej, budúcom období SPP, ale sú tam určité kroky, predovšetkým 9011, ktoré sa týkajú SPP, rybolovnej politiky, regionálnych politik a tieto kroky sú veľmi dôležité. A prečo? lebo súčasné financovanie bude pokračovať do roku 2020, ale podstate, čo týka výdavkov, tak pobeží až do roku 2022 až 2023. Takže by sme mali spolupracovať a zlepšiť rámec do budúcnosti a preto by sme nemali zabúdať, že súčasné nastavenie financovania pobeží budúcich 5-6 rokov, takže by sme mali zistiť, ako čo najlepšie bojovať za biodiverzitu, za prírodu. A v tomto zmysle teraz sme aj vydreli v dokumente. To je všetko a ďakujem. Ďakujem veľmi pekne za príspevky. Pripomínam, že lehota na predkladanie pozmeňovacích návrhov je 5. septembra o 11. Výbor Envy bude hlasovať 12. oktobra a hlasovanie na plenárke sa bude konať počas druhej oktobrovej sesie parlamentu. A teraz bod 12, posledný bod dnešného dňa. Preskúmanie e, environmentálnej politiky. Najskôr dostane slovo pani Pietikainen, ale tá tu nie je, takže ju zastupuje pani Delaje. Nech sa páči. Ďakujem. Ako ste povedali, pani predsedajúca, pani Pietikainen nemohla prísť, ospravedlňuje sa a požiadala ma, aby som vám oznámila nasledovné prvky z jej strany. EÚ má e, silnú e, ekologickú legislatívu, ktorá však ale napriek tomu má ešte určité medzery v implementácii v celej EÚ. A preto, aby EÚ bola dôveryhodná, musí tieto nedostatky odstrániť. My sme veľmi radi, že komisia predložila túto iniciatívu preskúmanie vykonávania právnych predpisov v oblasti životného prostredia, pretože vďaka tomu budeme môcť e, zrealizovať určité politické ciele aj napraviť existujúcu legislatívu v EÚ. Mm, berieme na vedomie, že nové práce na e, environmentálnych e, posúdeniach vplyvov už prebiehajú a Chceme, aby tieto posúdenia boli kompletnejšie, aby pokrývali také záležitosti ako klimatické zmeny, e, industriálne emisie, chemické látky, ktoré dnes ešte chýbajú. A to bude možné napraviť iba vtedy, ak budeme mať kompletnejšie podklady a informácie a preto musíme zlepšiť porovnateľnosť údajov, s ktorými pracujeme. E, v návrhu uznesenia máme tri dôležité prvky. E, musíme zaručiť, že e, problémy s implementáciou ekologickej legislatívy sa musia dostať na politickú agendu Všetky opatrenia EÚ musia byť v súlade s cieľmi trvalo udržateľného rozvoja a takisto osvedčené postupy a partnerské hodnotenia medzi národnými orgánmi je potrebné doplniť do kontextu tejto politiky. Ďakujem pani Bonafé za socialistov. Ďakujem pani predsedajúca, kolegyňa za EPP veľmi dobre. Už vysvetlila uznesenie, preto budem stručná. Skupina SAD mm, veľmi oceňuje túto iniciatívu komisie. Mm, Európa má ekologickú legislatívu, ktorá je naozaj na veľmi vysokej úrovni, chránime občanov aj naše prírodné zdroje, ale napriek tomu, bohužiaľ, táto legislatíva nie je kompletne e, implementovaná vo všetkých prípadoch a komisia e, chce využiť e, jeden nástroj na to, aby e, zistila, kde sú nedostatky. A chce to dosiahnuť najmä porovnávaním údajov a porovnávaním e, sektorov. V rámci tejto implementačnej revízie sa majú skúmať rôzne sektory, či už ide o odpad, ovzdušie, vodu a podobne. A nejde tu iba o ochranu občanov alebo prírodného dedičstva, ale aj o ekonomický rozvoj. Teraz napríklad riešime legislatívu o obehovej ekonomike a tam vidíme, ako dôležité je dobre rešpektovať legislatívu o odpadoch. Ale takisto to súvisí aj s investíciami do vodnej infraštruktúry napríklad. Ich využitie pre ekonomiku roku. Takže e, hodnotenie implementácie ukazuje, že sú tu nedostatky rôzne v závislosti od konkrétneho členského štátu, ale takisto um, uh, tento návrh komisie ukazuje aj, ako by sme mohli zlepšiť situáciu. Um, nedostatky sú v jednotlivých sektorových politikách, ale aj um, často chyba je v tom, že chýbajú investície, nerobia sa investícia, často je chyba aj v systéme riadenia, governance aby sme tieto nedostatky odstránili. To je nevyhnutné samozrejme, ale je to aj strategická úloha pre Európu. A preto toto preskúmanie implementácie by malo byť brané veľmi vážne aj e, na úrovni Európskej rady e, zo strany členských štátov. Máme viacero štátov, takmer všetky členské štáty, ktoré niektoré predpisy nerešpektujú. A nejde iba o takých zlých žiakov v úvodzovkách, ale niekedy, e, keď sa nerešpektuje legislatíva, je potrebné sa pozrieť aj na samotnú legislatívu. Možno tá legislatíva obsahuje určité problematické miesta, pre ktoré sa netočiava. Ja opakujem, že ak chceme zlepšiť e, ďalšie, ďal, ďalšiu podobu tohto nástroja, on musí byť ešte trošku e, zlepšený. Žiadame, aby sa zapojili do toho všetky sektory, ako klimatické zmeny, to spomínala kolegyňa, to, to sa dnes nedá vynechať z ničoho. Takisto aj chemické látky, priemysel. A takisto žiadame, aby sa zlepšila porovnateľnosť údajov, pretože ak chceme porovnávať výkon jednotlivých členských štátov, musíme mať aj um, možnosť vymieňať si medzi nimi osvedčené postupy. Ďakujem za EKR. Dostane slovo pán Demesmaker. Ja, a ty al gezegd. Ďakujem. Pani presnička, kolegovia, už to zaznelo, že naša sprísna legislatíva oblasti životného prostredia bohužiaľ tu nemôžeme však povedať to isté o jej uplatňovaní. Hovorili sme o Natura 2000, hovorili sme o otázke odpadov, ja tu máme predpisy oblasti e, emisí a tak ďalej. No ale ja si myslím, že pokiaľ nebudeme trvať na lepšej implementácii, vykonávaní, tak nám nebudú na nič tie skvelé nápady a predpisy a naďalej budú len takým masným papierom. No a tu máme teda revíziu, komisia využila tú príležitosť, ktorú má, chceme robiť veci lepšie než teraz. No a chceme zlepšiť teda obsah dokumentu, ako napríklad sa to navrhuje, rozšíriť dosah. Taktiež, čo sa týka e, údajov, tak aby tieto údaje boli porovnateľné. Taktiež sa týka výmen informácií, tak na to musíme popracovať. My si myslím, že máme dobré e, príklady, ktoré by nás mohli inšpirovať, čo týka nových e, opatrení. Napríklad balíček e, pre týchto súvislosti s odpadom. Ja som si vždy myslel, že myslím si, že najlepšie je si vymieňať informácie. Nemusíme veci vymýšľať všetko znova, každý zvlášť. Mali by sme sa navzájom počúvať, zlepšovať výmenu alebo systémy výmeny informácia o verejnej praxe. Tak, čo týka revízneho mechanizmu, ten musí umožňovať účasť všetkých občanov, všetkých zainteresovaných strán a myslím si, že úspech nového nástroja závisí do veľkej miery od zaangažovanosti a dobrej viery všetkých zúčastnených strán, tak aby sme ten obsah čo najlepšie využili. No čo týka miestných a regionálnych eh, vnútrošatných orgánov, tie tu hrajú kľúčovú úlohu a samozrejme je treba taktiež trvať na tom, aby sa o tejto téme diskutovalo na rade, aby to bolo súčasťou programu rady. No a vo všeobecnosti som veľmi spokojný s týmto uznesením, eh, ktoré vysiela si odkaz. A teraz pán Gerbrandy za skupinu ALDE. Chair. Ďakujem za slovo. Myslím si, že už väčšina vecí tu zaznela, takže nebudem k tomu už nič moc dodávať. Možno len pár poznámok ohľadom potrebnosti tej, tohto nového nástroja. Myslím si, že to je veľmi inteligentný krok zo strany komisie. Má tu ešte taký dodatočný nejaký postup mimo tej časti, kde sa implementuje legislatíva. No a myslím si, že to bolo minulý mesiac, koncom júla, Európsky e, súdny dvor nariadil Polsku, aby prestali e, vytínať e, drevo v chránenej oblasti. A polský minister toto zmietol zo stola. A, takže tu je otázka, že e, ako postupovať. Ten právny postup nie je vždy ten najúčinnejší. Takže myslím si, že je potrebné o tom hovoriť. Potrebujeme pár kritérií. Napríklad, jedna z vecí, pokiaľ členské štáty, ako povedal Mark Demesmaker, nie sú ochotné spolupracovať na základe tohto takého nezáväznejšieho nástroja, tak to nebude príliš účinné. Takže toto je dôležitá otázka. Nie len pre komisiu, ale aj pre členské štáty, či sú ochotné sa plne zúčastniť práce v rámci tohto nového prístupu. No druhá vec, ktorú chcem zdôrazniť, to je dôležitosť transparentnosti. Môžeme sa schovávať s týmto nástrojom za zavretými dverami a Potom sme závisli od správ komisie ohľadom úspechu tohto nového nástroja. Ale ja si myslím, že transparentnosť je extrémne dôležitá a verejnosť sa musí dopočuť o úspechoch a účinkoch tohto nového postupu. Takže takto postupujme a dúfajme, že tento nástroj prinesie do budúcnosti pridanú hodnotu. Ďakujem. Už sa nehlásia žiadni ďalší pomocní spravodajcovia, už nie je nikto prítomný, ale ešte pani Kadenbach. Ďakujem. Len jedna malá dodatočná pripomienka v reakcii na pána Gerbrandyho. Keď ste hovorili o tých nástrojoch, bolo by veľmi užitočné e, v oblasti implementácie ekologickej legislatívy, keby sme si viac uvedomovali, aké sú ciele, prečo to vlastne robíme. Verejnosť, keď sa pozera na túto ekologickú legislatívu, e, má často mm, dojem, že Európska únia chce šikanovať podniky, priemysel, sektory rôznymi rôznymi hodno, prahovými hodnotami pre rôzne látky, ale v tých verejných diskusiách sa nehovorí o tom, prečo vlastne tieto veci robíme, prečo znižujeme emisie. Nie preto, aby sme šikanovali ekonomiku, ale preto, aby sme zabránili ďalším ochoreniam eh, v dôsledku znečistenia, aby sme chránili prírodu, aby sme nemuseli investovať toľko do zdravotníctva, ale viac do prevencie chorôb a tak ďalej. My teda musíme vždy dokumentovať aj koľko by stálo, keby sme neprijali tú legislatívu. Vždy sa hovorí o nákladoch na e, nejakú čističku napríklad, ale nikdy sa nehovorí o tom, koľko by to stálo, keby sme tú čističku nepostavili. A práve aj v týchto správach o členských štátoch e, by malo byť vždy zdôraznené, koľko to stálo, že sa neurobila nejaká investícia. Je ťažké samozrejme to presne vypočítať, ale v dlhodobom výhľade vždy to stojí peniaze, keď sa nepríjme nejaká legislatíva. A toto by sme mali vysvetľovať vo verejných diskusiách ľuďom. Nie len kvôli voľbám v roku 2019, ale vo všeobecnosti, aby, aby ľudia lepšie chápali, prečo sa príjma európska legislatíva. Ďakujem. Chce sa ešte niekto vyjadriť spomedzi poslancov? Pani Dali. Ďakujem. Len dve krátke poznámky. Keď som si vypočula túto diskusiu, tak ma napadá jedna vec, čo by som chcela povedať komisii. Myslím si, že oznámenie komisie ohľadom implementácie strany členských štátov, taktiež uplatňovania európskej legislatívy v oblasti životného prostredia, že tam je ten rozsah pôsobnosti trochu obmedzený. Netýka sa to napríklad klimatických otázok, priemyselných eh, emisí, taktiež eh, chemikálí, eh, energetické účinnosti a taktiež opatrení v oblasti jadrovej energie, rybolovu a tak ďalej. Takže potrebujeme trochu širší kontext ohľadom toho, čo sa deje v týchto oblastiach. Um, preto si myslím, že by sme sa na to nemali dívať v takom úzkom kontexte. Všeobecný problém, ktorý vidím, a myslím si, tak máme aj skúsenosti, tak e, to je to, že máme právne záväzné e, dokumenty a taktiež smernice, alebo žiaľ, členské štáty sa k ním stávajú, ako keby to boli nejaké odporúčania zo strany komisie. A ja si myslím, že nič nepodkopáva dôveryhodnosť verejného orgánu tak, ako legislatíva, ktorá sa absolútne neuplatňuje a ktorá nezáväzná. A často vidíme a chápeme, že Európska únia chce robiť veľké dôležité kroky a potom zabude na tie menšie. A problém s plnením pravidiel je ten, e, teda, že členské štáty takto postupujú, neplnia predpisy a toto sú tie hlavné veci, o ktorých musíme diskutovať aj v priebehu našej plenárnej diskusie. A musíme sa na to riadne pozrieť, aby sme zabezpečili, že to, čo na papieri prináša v živote, a v realite aj výsledky. Ďakujem. Ja osobne chcem povedať, že súhlasím e, prakticky so všetkými vyhláseniami, ktoré zazneli. Musíme to vysvetľovať verejnosti. V každom prípade tam máte pravdu. A ja mám aj otázku pre komisiu. Aké sankcie by mohli Eh, existovať a zároveň ako by sa mohlo pomôcť niektorým členským štátom, ktoré majú štruktúrálne problémy so zavádzaním ekologickej politiky. Možno by sme mohli nastaviť eh, tú environmentálnu politiku alebo legislatívu, eh, ušiť ju na mieru, tak povediať, členským štátom v závislosti od ich konkrétnych problémov. Pán Čobanu Dordea za Európsku komisiu má uh, slovo riaditeľ útvoru. Dobrý deň, ďakujem pani predsednička za slovo. Chcem sa poďakovať výboru, členom tohto výboru za podporu, všeobecnú podporu od všetkých politických skupín. Ďakujeme, že ste podporili túto iniciatívu komisie. Ďakujeme za väčšinové hlasovanie o otázke na ústnej zodpovedanie dnes predpoludním. Teraz budem hovoriť po anglicky. Like... Pokiaľ to možné, chcel by som členov tohto výboru uistiť, že komisia mala určité úmysly, keď sme prišli s touto iniciatívou a síce že musíme klásť väčší dôraz na implementáciu existujúcich environmentálnych pravidiel. Máme veľa pravidiel, veľa ambicioznych cieľov. A je pre nás dôležité, pre našu dôveryhodnosť voči občanov a taktiež pre dôveryhodnosť Európskej únie v očiach tretich krajín, aby sme robili to, čo hovoríme, že chceme robiť že budeme si plniť vaše povinnosti, taktiež, aby naši hospodársky, hospodársky subjekty mali prospech z environmentálnych pravidiel. Taktiež chceme, aby to bolo také varovanie pre politické rozhodovanie a chceme šíriť taktiež osvetu u politikov aj u občanov, aby lepšie chápali, ako sú navzájom prepojené jednotlivé environmentálne pravidlá. Máme niektoré pravidlá, ktoré sú detailné, komplikované a, a taktiež, čo sa týka ich cieľov, tak tie potom sú ťažko zrozumiteľné. My chceme, aby boli zrozumiteľnejšie a chceme zjednodušiť smerovanie našich politik. A taktiež chceme sa viacej sústreďovať a lepšie osvetliť e, súhru jednotlivých sektorov. Napríklad tu máme otázku vody a prírody. Tam sú také určité prepojenia v rámci environmentálnej politiky viacerí členovia tohto výboru už zdôraznili, že sú prepojenia medzi environmentálnymi pravidlami a dopravou alebo polnohospodárskou politikou. A je to teda prepojenie taktiež medzi environmentálnymi pravidlami a energetickou politikou. Toto je veľmi dôležité Nesieme zabúdať na širší kontext a taktiež politickí aktéry aj občania by na to mali pamätať. Taktiež chceme osvetliť hlavné príčiny nesprávnej implementácie. Často sú to politicky citlivé otázky. Napríklad aj nedostatok financií, niekedy je tam rozdelenie kompetencií medzi vnútroštátne a regionálne orgány a komisia si nemôže určovať, e, v koho rukách sa ocitnú kompetencie. To si musia rozhodnúť národné orgány. Ale keď sa právomoci rozdelia na miestne alebo regionálne úrovni, tak by nástroje financovania mali byť nasmerované do rúk mestských alebo miestných alebo regionálnych orgánov. No a vieme dobre, že v niektorých členských štátoch implementácia európskych environmentálnych pravidiel náleží obciam a regiónom. Často členské štáty majú len taký všeobecný dohľad nad tým, čo sa tam robí. No a niekedy administratívna kapacita je taktiež obmedzená, taktiež sú obmedzené e, vedomosti. No a pred to, o tomto. Toto sme chceli zdôrazniť. Bez toho, aby sme zredukovali kompetencie v oblasti implementácie a presadzovania, ktoré sú v rukách komisie. No a niekedy sa mimo vládky obávajú, že komisia nebude dostatočne tvrdo dohľadať na e, presadzovanie, na implementáciu. Nie, my chceme vždy členské štáty včas varovať, aby sme aby, aby sme všetci videli ten širší kontext a chceme vyslať jasný signál, že predovšetkým v oblasti environmentálnej politiky, kde implementácia trvá dlhšie, že tam nejde len o zmeru pravidiel, ale často tam ide o potrebné investície do infraštruktúry a tak ďalej. Ide tu opatrenia napríklad v oblasti dopravy alebo znečisťovania. Takže toto často potom trvá niekoľko rokov a my chceme vyslať signál a vyslali sme ho ohľadom týchto problémov. Chceme zaručiť, chceme uistiť eh, autorov tohto uznesenia a poslancov, ktorí sa dnes vyjadrili, že sme si ich vypočuli, že chápeme, čo hovoria a že plánujeme druhé vydanie tejto správy, kde budeme riešiť naše priority a ciele. Takže áno, chápeme, čo hovoríte a súhlasíme s vami. Tá prvá, to prvé vydanie taktiež testovalo naše pravomoci, naše kapacity, čo týka širšieho kontextu, agregácie údajov, interinstitucionálnej spolupráce a taktiež sme testovali, ako to príjmu členské štáty a ako budeme s nimi spolupracovať. Takže vás chápeme, súhlasíme s vami, čo týka porovnateľnosti údajov. Keď sa pozrite na jednotlivé členské štáty, tak často vidíte, že niektoré štatistiky sú cezhraničného charakteru, nie vo všetkých oblastiach, ale to budeme ešte riešiť. No a chcem povedať, chcem vás upozorniť, vážnych členov výboru, na to, že toto nie je nejaká e, súťaž krásy. Chceme členské štáty upozorniť na to, ako je to zasadené do širšieho kontextu. Preto nechceme posilňovať otázku e, konkurencie ale chceme prehlbiť analýzu. Taktiež súhlasíme, že je treba si vyvíjať e, overené metódy, overenú prax. A keď sa pozrieme na správu o konkrétnych krajinách, tak vždy tam môžete vidieť, že sme venovali pár odsekov na to, aby sme zdôraznili, ktoré sú tie hlavné, najlepšie veci, ktoré tá krajina urobila. No taktiež samozrejme sú tam uvedené nedostatky. Takže my sa pozrie, pozeráme aj na osvedčenú prax, na úspešné kroky členských štátov a chceme, aby členské štáty zároveň sa pozreli jeden na druhý a myslím si, že už v septembri budeme schopní aktivovať takéto, tento nástroj hodnotenia medzi sebou. Taktiež môžem povedať, že členské štáty pozitívne zareagovali, rada pozitívne zareagovala na prebiehajúce kroky a viedli sme bilaterálne rozhovory s členskými štátmi a budeme v tomto pokračovať na jeseň a na jar. A jedna kľúčová vec v súvislosti s týmito bilaterálnymi rozhovormi s každým členským štátom je treba viesť rozhovor so širším spoločenstvom, nie len s environmentálnymi orgánmi. Musíme hovoriť s ministrami hospodárstva, polnohospodárstva, dopravy. No a taktiež, okrem mimovládnej organizácie, musíme hovoriť aj o, s obchodnými asociáciami. A chcel by sme som pochváliť tie rôznorodé alebo rôzne vnútroštátne orgány rôznych členských štátov za to, že v rámci tých diskusí uznali mnohé veci. Máme pozitívne skúsenosti, napríklad s Belgickom, s Maďarskom a s ďalšími, Českou republikou. Pripravujeme ďalšie pozitívne otvorné dialógy ktoré budú zachádzať za ramec environmentálneho spoločenstva, napríklad s Luxemburskom, s Fínskom. Taktiež sa chcem vyjadriť tomu, čo ste povedali vy, pani predsednička, k vašej otázke na konci diskusie. Sankcie. Sankcie sú už definované v práve EÚ za porušenie environmentálnej legislatívy. Komisia nebude váhať a keď to bude potrebné, použije svoju právomoc e, spustiť konanie o porušení, keď identifikujeme veľké nedostatky e, v implementácii a toto e, nachádzame aj v tejto našej revízii a pokiaľ ide o pomoc členským štátom, my sme už vytvorili nástroj peer-to-peer, -peer, partnerský nástroj pre pomoc medzi členskými štátmi a e, budúci mesiac ho už využijeme poprvýkrát. Komisia chce poďakovať vášmu výboru za to, že podporujete túto revíziu otázky implementácie environmentálnych pravidel a taktiež chceme vyzvať tento výber, výbor, aby ste podporili naše práce v súvislosti s implementáciou. Boli sme, by sme vám vďační, keby ste venovali veľkú časť vašej, vašich politických prác vo vašom eh, volebnom obvode, aby ste šírili otázku, eh, alebo tie, aby ste šírili povedomie o tejto téme. Ďakujem. Merci beaucoup. Ďakujem. Ďakujem komisii za detailné informácie. Pripomeniem dátumy súvisiace s návrhom tohto uznesenia. Na predkladanie pozmeňovacích návrhov je lehota 6. september o 11. Hlasovanie vo výbore Envy bude 11. alebo 12. októbra a hlasovanie na plenárke sa bude konať v novembri. Už nemáme nič v bode rôzne. Môžeme teda uzatvoriť e, našu dnešnú schôdzu. Ďakujem poslancom, ktorí tu ostali až do konca. A pripomínam, že e, sa uvidíme 7. septembra o 9. budúci týždeň, ako vždy. Ďakujem.